Good morning. If you could please take a seat. So... dobré ráno. Poprosím vás, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať schôdzu. Skúsme začať. Najprv e, príjmeme program. Nemáme žiadne námietky. Považujeme program za schválený. A teraz oznámenia predsedničky. Prvé oznámenie. Týka sa to pracovných skupín ohľadom pracovn- finančnej pomoci. Bolo sa dohodnuté, že sa vytvorí e, pracovná skupina z 18 členov tohto výboru a 6 bude z EPP, 5 z SND, 3 RNU, 3 z e, Zelených, 2 z ID, 2 EKR, 1 z GU a 1 z nezaradených stav ostatných skupín. Koordinátori zobrali na vedomie nominácie politických skupín ohľadom možných priorít politiky pre nové obdobie, vrátanie možných správ z vlastnej iniciatívy. E, požiadalo sa e, u rád e, legislatívnych legislatívnych správ. Dohodla sa, že názov a obsah týchto správ sa predloží na zváženia počas nasledujúcej schôdze návšteve delegácie konu v tomto roku. Najprv skladba, kam eh, pôjdeme, Frankfurt a Basel. Eh, skladba bude nasledovná. Frankfurt, traje členové z EPP, traje od SAD, traja, dvaja z Renew, jeden z, od Zelených, jeden z IDE, jeden EKR, jeden GU Eh, Bazilej, traja EPP, traja SAD, dvaja Renew, jeden zelený, jeden ID, jeden EKR, eh, e jeden nezaradený. Dohodlo sa, že eh, sa uplatní model mm, Rolling Don't pre nasledujúce misie Econ. V bode rôzne sa dohodlo, že sa požiada o zmen názvu správe z vlastnej iniciatívy ohľadom semestra. Zmení sa to z European Semester for Economic Policy Coordination Report Annual Growth Survey 2020. Bude to znieť European Semester for Economic Policy Coordination and Sustainable Growth Strategy 2020. Ospravedlňujem sa. Hmm, toto je kvôli sezónnemu počasiu. Tretí bod programu. Správa o medziinstitucionálnych rokovaniach Eh, agenda crowdfundingu. 18. decembra 19. roku parlament a rada dosahli dočasnú dohodu o legislatívnych textoch ohľadom crowdfundingu. Technická práca pokračuje po tom, ako eh, eh, potom sa stanoví dátum hlasovania vo výbere. Dočasná dohoda vychádza z výsledkov piatich Mm, trialogov, ktoré boli posúdené počas e, zasadnutia pracovnej skupiny Rady sporné otázky, vrátanie e, hraničných hodnôt pre projekty, opatrení na ochranu e, investorov, vrátanie limitov a úlohu, pre, brali úlohu ESMA. Ďalej rámec, ktorý má pomáhať e, udržateľných e, investíciám. 16. decembra parlament a rada dosiahli dohodu o legislatívnom znení EKON a ENVY budú spoločne hlasovať o dočasnej dohode. Zajtra dočasná dohoda vychádza hlavne z výsledkov trialogov z 3. a 5. decembra minulého roku e, negociačné týmy našli kompromis v kľúčových otázkach, ako prechodné aktivity, povinnosti e, oznamovania údajov, e, využitie delegovaných aktov a e, vylúčenie pevných fosilných palív z screeningových kritérií 16. decembra 2019 roku. Do textu sa písomnou formou zapracovali ďalšie doplnky, najmä vzhľadom na článok 12 ktorý stanovuje, akým spôsobom hospodárske aktivity môžu významne poškodiť e, environmentálne zámery. Ďalším bodom programu je schválenie zápisníc, e, najmä z 18. decembra minulého roku, 2. a 3. decembra 2019 roku a 12. decembra 2019. Ideme e, na ďalší bod e, programu. Európsky semester koordinácie hospodárskej politiky e, prehľad ročného rastu rok 2020 Správo Dajkenia, Aror Laluk SAD máme tenevých spravodajcov Dury EPP, Eroglu Renew Lambert Zelený Schlotterbeck, IDEA i Jurzica EKR. E, asociovaný výbor, výbor pre rozpočet a vyjadra sa Envy, Regi a FAM. A teraz nech sa páči naša spravodajkynia. Ďakujem e, pekne, vážení kolegovia, vážení tieňoví spravodajcovia. Ďakujem, že môžem tu e, predstaviť túto e, správu. Všetci poznáme tie environmentálne výzvy, ktoré nás e, čakajú, ktoré sú dôležité aj pre našich obyvateľov a e, musíme byť zodpovední, pokiaľ ide o fungovanie našich ekonomik, OECD, Medzinárodný menový fond, Svetová banka a tak ďalej. Všetci chcú, aby sme urgentne konali v tejto oblasti a máme tu aj fórum to Davos Forum, kde je tiež povedané, že e, e, v rámci prvej peťky ich obav sa umiestnili iba obavy súvisiaci s klimatickými zmenami, či to sú e, prírodné katastrofy, strata biodiverzity, meteorologické udalosti, ktoré sú také dramatické, ale aj schopnosť verejnej politiky včas konať v tejto oblasti Čiže e, jednoducho v, tejto, v tomto bode by sme my mali ukázať, že práve že sme schopní konať aj v politickej úrovni. Čiže vzhľadom k týmto okolnostiam Európska komisia prostredníctvom svojej predsedničky sa rozhodla, že z Európy spraví prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete, prečom sa bude zabezpečovať aj spravodlivá transformácia pre všetkých a komisia takisto e, požiadala parlament, aby e, parlament hovoril e, silným hlasom, pokiaľ ide o ekonomické riadenie a zdôraznila to, aby európsky semester bol koherentný aj vo vzťahu k našim environmentálnym ambíciám. Hovorí teda, hovorí teda nahlas ako Európsky parlament, prepájať tieto politiky, to sú presne hlavné princípy tejto správy. V rámci tejto správy právy, chceme podporiť ekologický dohovor Európskej komisie, chceme, aby Európsky semester bol zladený s environmentálnymi a teda aj ekonomickými e, cieľmi e, ekologického dohovoru a takisto chceme, aby tento semester bol aj e, v súlade so zmeneným nadpisom. Teraz už sa to volá výročná stratégia pre trvalo udržateľný rast. A aj v roku 2020 by sme sa mali snažiť e, všetky naše politiky, ekonomické politiky e, orientovať smerom k tej ekologickej a sociálnej transformácii. Hovoríme tu o e, teda boji proti chudobe, či environmentálnej, či sociálnej. Hovorí sa o tých ďalších klimatických cieľoch. Hovoríme tu o znižovaní emisí skleníkových plynov a vzhľadom k tomu, ako sú integrované naše hospodárstva do teda svetového hospodárstva, chceme aj e, znižovať e, dovoz emisí v úvodzovkách. Čiže e, máme tu e, prijatie tzv. zlatého pravidla pre e, verejné podniky, pretože environmentálna kríza je už otázkou aj bezpečnosti, aj prežitia a podľa nás e, mali by sme konať e, aktívne o to viac, že eurozóna niekoľko rokov už má nedostatočné verejné investície a to sa v správach každý semester vlastne e, pripomína e, sociálne investície, kolektívne infraštruktúry, tak ako to aj OECD od nás požaduje. Chceme umožniť aj aktiváciu hospodárskych e, činností, vytvárania nových pracovných pozícií a proste prispôsobiť sa výzvam novým, nového storočia. Makroekonomické indikátory. Situácia sa posledné roky v tejto oblasti zlepšila, ale zároveň sa zlepš- zväčšuje aj Eh, zväčšujú rozdiely eh, medzi našimi občanmi a takisto aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Eh, hospodárstva nedostatočne prispievajú k zlepšovaniu sociálneho stavu a sociálnej situácie v EÚ a politiky, ktoré boli doteraz v tejto oblasti vedené, ktoré mali znížiť napríklad mieru zadlženia nie úplne to e, dokázali a preto navrhujeme aj zmenu paktu e, rastu stability. Takisto chceme e, prehlbiť aj bankovú reguláciu, pričom chceme navrhnúť Ehm, taký postup, kde podniky medzi sebou majú hospodárskú súťaž, ale tá je férová, tak aby e, neprichádzali e, štáty a teda aj ich obyvateľia o zdroje, ktoré môžu potom použiť pri ekologickej transformácii. A samozrejme, hospodárstvo nie je ničím bez e, ľudí, ktorí ho vytvárajú, to sú aj podniky, aj sociálni partnery a hovoríme tu o dôležitosti toho, aby sociálny dialog s sociálnymi partnermi sa posilnil a takisto, aby sa rozšíril aj na občianskú spoločnosť, mimo vládky, vzhľadom k tomu tiež, aké sú tie environmentálne výzvy v súčasnosti veľké. To sú také tie hlavné línie e, tejto správy a teším sa, že začneme s tými spravodajcami na nej pracovať a určite tie diskusie budú obohacujúce, budú aktívne tak to aj má byť, ak parlament e, chce mať silný hlas. Ďakujem. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. A teraz udelujem slovo tieňovým spravodajcom. Eniko dury EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade ďakujem pani spravodajkyni za predloženie návrhu správy Uvedomujem si, že máme pred sebou veľa spoločnej práce, až potom budeme vedieť dotiahnuť e, túto správu, ktorá predstavuje dôležitú úlohu. V roku 2011, v čase, keď som bola e, e, ministrom pre európske záležitosti sme v Maďarsku e, sa pripravovali na prvý európsky semester, takže mám e, určité vedomosti z opačnej strany. Myslím si, že tento semester musí byť komplexný, zahrňať hospodárskú a e, politiku a politiku zamestnanosti. Je to určité vodítko pre členské štáty a tu máme rôzne kompetencie. Máme výlučnú pôsobnosť členských štátov, máme zmiešané e, pôsobnosti a kompetencie Európskej únie. To znamená, že keď budeme usmerňovať, toto treba zohľadniť. E, vážim si to, že pani spravodajkynia chce prispôsobiť túto správu e, s prihľadnutím na nové výzvy a klimatické zmeny, ekologický dohovor e, sú v stredobode pozornosti. Minimálne Mesečne sa schváľuje tá či ona správa, i keď e, nie vždy tieto správy hovoria to isté. Avšak pokiaľ by sme chceli úplne zmeniť dôraz a naozaj sústrediť sa na ekologickú ekologický dohovor, budeme sa opakovať a stratíme zo zreteľa podstatu správy. Čiže tuto by som ja odporučila e, ponechať e, pôvodný zámer európskeho semestra, teda usmernenie e, z hľadiska hospodárskej politiky, politiky zamestnanosti. A nezabúdajme veto, ktoré existujú vo všetkých jazykoch ten, ktorý sa snaží dosiahnuť všetko, dosiahne iba málo. E, táto správa hovorí, že budeme e, hovoriť e, o ekologickom dohovore o rodových otázkach. Nevyzerá to veľmi vyvaženie z hľadiska toho, čo sa schválilo pred e, rokmi. E, e, ďalšie hľadisko, ktoré by som odporúčala zohľadniť pre pani spravodajkyňu. Samozrejme, budeme mať stanovisko výboru pre zamestnanosť. Musíme to zapracovať do našej správy, vrátania ich odporúčaní. A v tejto správe by som sa sústredila skôr na kompetencie nášho vlastného výboru, výboru EKON. Ďalej, otázka stotožnenia sa s, um, so semestrom. Aj pani spravodajkynia to zdôraznila. Pokiaľ uh, si členské štáty nebudú myslieť, že to je ich vlastná vec, len si to zoberú na vedomie. Našim cieľom je schváliť niečo, čo je blízko k realite, niečo, čo by členské štáty boli pripravené zvážiť. Ak strátime zameranie, e, potom vzniknú problémy e, v otázke stotožnenia sa členských štátov e, so zámermi. Myslím si, že budeme mať viaceré zložité diskusie ohľadom mechanizmov zamestnania, nie sú nové. Myslím si, že v správe túto problematiku nevyriešime. Takže e, moje hlavné odporúčanie e, spočíva v tom, aby sme sa sústredili na kľúčové otázky a potom e, sa domnievam, by sme mohli mať dobrú, presvedčivú správu, ktorá si zaslúži zváženie zo strany členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Engin Eroglu, skupina Renew. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, Vážna pani e, spravodajkyňa, veľmi pekne ďakujem za správu. Keď sa človek pozerá na túto správu, aj mm, e, človek vidí, že e, ducha tejto správy sa zmenila. Nepochybne ste investovali veľmi veľa eh, hodín do tejto správy. Bohužiaľ, človek eh, vidie, že mm, eh, podstata správy sa zmenila. Táto správa mm, slúži predovšetkým na kontrolu toho, čo sa deje mm, v členských štátoch. A to sa zmenilo na určité podovanie, na určitý reporting o tom, čo sa tam deje. Ehm, ja by som chcel povedať, že ste e, urobili e, e, dobrú správu, ale na, dobrú prácu, ale na nesprávnej správe. Ehm, tu je potrebné predložiť veľa podmenujúcich návrhov, zmeniť ducha tejto správy pretože zo správy semestri vznikne správa o, o ekologickom dohovore. E, čiže tento materiál nesmie e, zrkadľovať e, tohto ducha. Myslím si, že mali by sme ísť cez kompromisu. Nech ekologický dohovor sa stane obsahom iných správ ani tejto správy. Dúfam, že sa nám podarí e, e, e, dosiahnuť kompromis. Škoda, že sme to dostali až 16. januára a nemohli sme predkladať naše pozmeňujúce návrhy elektronickou cestou iba písomnou formou. Bolo by dobré, keby sme mohli predkladať pozmeňujúce návrhy elektronicky Mm, pretože mm, to je veľmi náročné, ako musíme to všetko e, robiť ručne, podpísovať a podobne. E, mm, dúfam, že kolegyňa bude súhlasiť s takýmito e, kompromismi a prevezme do svojej správy viacere z týchto návrhov. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. A teraz Filip Lambert v mene Zelených keď e, e, semester e, vznikol pred niekoľkými rokmi, my zelení sme to podporovali. Domnievali sme sa, že je potrebné koordinovať hospodárskú politiku a naozaj viaceré hľadiska sociálnej a hospodárskej politiky spadajú buď do pozornosti členských štátov, alebo sú zmiešané. Nemali by sme ísť sovietskou cestou a diktovať to. Mali by sme to skôr koordinovať ale už niekoľko rokov e, ten hlavný predpoklad semestra je, že treba sa uistiť, že e, náklady alebo verejné výdavky nie sú príliš vysoké, že to je veľká hrozba pre úspešné hospodárstvo a že keď vyriešime verejné financie, všetko bude v poriadku. A teraz si už ľudia uvedomujú, že poprvé nie je to až také jednoduché a po druhé, na čo máte hospodárstvo, pokiaľ neslúži ľudu alebo ľuďom. A myslím si, alebo Ehm, mám taký pocit, že aj EPP si už uvedomuje, že aj hospodárstvo má proste ľuďom slúžiť, pretože neslúži a slúži skôr menšine, ale nemalo by to tak byť. A e, potom tie správy e, zo semestra boli istým takým spôsobom, ako možno využívať aj umelé, umelú inteligenciu v politike, pretože ja mám pocit, že už teraz môžeme e, E, tie kompromisy dopredu naprogramovať a spraviť tú správu. Aspoň mal som taký pocit bez nejakých ľudských zásahov, ale teraz keď tu počujem nejaké veci, čo tu zazneli, tak som si nie až taký úplne istý, pretože teraz už naozaj máme ekologický dohovor a zaujímavé, čo tu povedal kolega uh, lib, z liberálov, neviem ako sa volá zatiaľ. Uh, my tu, to predsa nie je tak, že máme tu nejaký ekologický dohovor, ten je niekde bokom od našich ostatných uh, politik, že je izolovaný. Predsa ekologický dohovor, tam ide o to, aby naše spoločnosti vôbec mohli mať nejakú budúcnosť. Ak majú mať budúcnosť, tak musíme rešpektovať limity, ktoré e, proste planéta objektívne má a e, že e, v rámci týchto limitov môžu žiť všetci ľudia, nie iba niektorí. A teda súhlasím so spravodajkyňou, že o toto tu vlastne ide, pokiaľ semester bude odpojený od eh, práve tejto témy, tak eh, budeme schizofrenickí. Takže naozaj treba to zladiť. A všetky eh, naše pozmeňovacie návrhy pôjdu tým smerom, aby sme išli takto, aby to bola konzistencia istá z našej strany. Toto nie je predsa nejaký nový hob, nejaké nové hobby zelených, nie je to niečo, si pani predsednička komisia vymyslela, ale je to proste politika, ktorá by mala potom orientovať aj ostatné politiky. A keď sa pozerám na kolegov aj z EPP, treba naozaj rešpektovať kompetencie členských štátov, regionov a tak ďalej, lebo inak to fungovať e, A Keď sa my budeme snažiť e, diktovať všetkým e, veci, to určite úspešné nebude. Ale musíme pracovať na takej konvergencii a na konsenzu, že naozaj na takom konsenze, pardon, že naozaj ekologicky dohovor je to, čo potrebujeme. A to, čo Ehm, ako sa to bude v praxi realizovať, to je na úrovni členských štátov najmä, alebo regionov. Ale tak ako Európska únia, ehm, ako Európska únia by sme mali ten entuziasmus proste povzbudiť. A v tomto duchu aj my ako zelení, myslím si, vnímame, že treba začať e, politiky reorientovať. Nielen, teda nie, že teraz povedať, že čo sa robilo doteraz bolo celé zle, ale proste E, uvedomiť si, že bežná politika od globálnej finančnej krízy má svoje limity. Poďme si rovno, že tá kríza e, nie je raz a navždy vybavená. Ľudia, ktorí si myslia, že e, zadlženie je nebezpečné, tak chcem povedať, že zadlženie dnes je väčšie ako pred krízou a nie je to až tak veľmi verejné zadlženie, ako skôr zadlženie jednotlivcov. Pozrite sa, ako sú zadlžení spotrebitelia, študenti, a takisto aj firmy. A uistujem vás, že e, nie všetky tieto e, dlhy budú potom aj refinancované, niektoré nebudú. A pokiaľ si myslíte, že jediným ostrovom e, ne, nezodpovednosti sú štáty, teraz sa pozerám na kolegov liberálov a že firmy sú vždy zodpovedné a fungujú dobre. Ja som tiež bol v biznise viac ako 20 rokov a uistujem vás, že videl som tam veľa nezodpovedného správania. Čiže prosím vás, nehovorte, alebo tak, ne, nehovorí, nehovorme o tom tak veľmi binárne, že e, štáty sú nezodpovedné a treba e, proti tomu bojovať. Proste zodpovednosť by mala byť tam, ale aj tam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu pán Bex, ID, alebo niekto iný z ID, kto by chcel v tejto veci vystúpiť. Francesca, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ehm, io... Áno, ďakujem pekne. E, táto správa sa mi páči. Chcela by som pogratulovať pani Laluk. E, myslím si, že naozaj sa tam e, vyjadruje k viacerým dôležitým bodom. Tento návrh sa sústreďuje na niektoré kľúčové body, ak chceme zmeniť eh, nastavenie európskej ekonomiky a venovať sa téme aj rastu, aj stability a takisto aj makroekonomickej rovnováhy. Treba to robiť nejako takto, snažiť sa navrhnúť taký nový prístup, kde budeme hovoriť o potrebe zvýšiť verejné investície, takisto budeme hovoriť o revízii paktu rastu a stability a proste zmeniť celú tú paradigmu, viac zdôrazňovať súkromné zadlženie, ako práve teraz povedal predrečník. Nielen e, verejný dlh. Čiže e, gratulujem pani kolegyni a som si istá, že práca, ktorú tu vykonáme prostredníctvom aj pozmeňovacích návrhov, určite bude viesť ku kvalitnému textu, ktorý potom môžeme podporiť. Potom pán Jurzica, nech sa páči. I <coughs> want to thank Ďakujem pekne, ďakujem pani spravodajkyni za túto správu, návrh správy teda. Zdôrazňuje tie zelené témy a zdôrazňuje boj e, proti nerovnosti. To sú samozrejme dôležité témy, ale myslím, že tá, tém, tá správa by mala byť vyváženejšia. Viac by sme sa mali venovať skutočným problémom európskeho hospodárstva, ktoré by sa mohli ešte e, v budúcich e, rokoch zhoršiť, pokiaľ nebudeme konať. Konkrétne treba sa sústrediť na tri témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Poprvé, investície. Áno, miera investícií je nižšia ako v období e, pred krízou a áno, väčšie investície v niektorých oblastiach by boli vítané v porovnaní s inými oblastiami, ale nezabúdajme, že Ehm, išlo práve o nesprávne alokované investície, ktoré vôbec spustili tú krízu pred e, približne 10 rokmi. Hodnota za peniaze investícií, tá je rozhodujúca najviac zo všetkého. A teda nie až tak veľmi, aká nominálna hodnota tých investícií je. Čiže nesúhlasím s tým, že potrebujeme viac e, investícií a kvôli tomu by sme mali byť flexibilnejší, pokiaľ ide o pakt rastu a stability. Viac flexibility, to znamená väčšie zadlženie, alebo mohlo by to znamenať viac zadlženia. A ešte dnes e, e, to zadlženie máme vyššie, ako bolo pred krízou. A po druhé, e, navrhujem viac sa sústrediť na hospodársky rast. Nevidíme, že by ten rast bol taký rýchly, ako v minulosti e, by sa dal očakávať po tom, čo bolo dlhé obdobie finančnej, respektíve dlhovej krízy, ale bez zvyšovania e, rastu produktivity ťažko vyriešime otázku udržateľnosti verejných financí v mnohých členských štátoch, najmä vzhľadom k tomu, že e, obyvateľstvo krajín starne. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby politiky ktoré vedú e, k nulovým úrokovým sadzbám, aby sme ich opustili a vrátili sa k historicky bežným e, mieram e, úrokových sadzieb a to čo možno najskôr, pretože práve táto neštandardná situácia vlastne bráni alebo nenúti vlády vykonávať potrebné reformy. Potom posledné E, dane. Tu sa požaduje kvalifikovaná väčšina, pokiaľ ide o daňové záležitosti. To si myslím, že nie je dobrý nápad. Podľa mňa to, to vôbec ani len nespadá do rozsahu vôbec tejto správy a boli tam aj niektoré ďalšie body, ktoré tiež tam nepatria podľa mňa. Ak chceme byť konkurencieschopní s inými regiónmi e, sveta, musíme byť aj navzájom medzi sebou konkurencieschopní. Vyhodnocovanie efektívnosti európskeho daňového systému prostredníctvom porovnateľných indikátorov a dobrovoľnej aplikácie osvedčených postupov v rámci členských štátov, to by bolo praktické, alebo viac praktické, praktickejšie riešenie toho, ako naše e, daňové systémy by mohli byť e, viac konkurencieschopné a efektívnejšie. Takže toto sú také tri hlavné body z mojej strany a ešte chcem povedať, že pani spravodajkyňu asi týmto nepoteším, čo som povedal, ale v každom prípade naďalej platí, že sa, ťaž, že sa teším na konštruktívnu diskusiu medzi nami na stretnutí deňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Chce vystúpiť e, niekto za GUE, pán Gusman, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Komisia zdôrazňuje e, dôležitosť eh, výhľadu eh, rastu. Spomenul si tu ten ekologický dohovor, kde komisia eh, mm, dala veľmi ambiciozne ciele v oblasti environmentálnej, ale problém je ten, že chýbajú nám nové finančné zdroje na to, aby sme mohli všetky tieto politiky aj financovať. Čiže je náročné, ťažko vidieť, ako by sme si mohli predstaviť, že všetky tieto nové cieľe, ktoré sme si vytýčili, vrátane toho cieľa, ktorý je podľa mňa dobrý istým spôsobom flexibilizovať menovú e, politiku, pretože vidíme, že tam má tiež svoje dôsledky. Proste ako toto všetko dosiahneme, bez toho, aby sme mali k dispozícii prostriedky, ktoré nám umožnia tieto ciele realizovať. Potrebujeme investície na úrovni členských štátov. To je veľmi dôležitá informácia alebo požiadavka. Pokiaľ tieto ciele, ktoré ako Únia chceme, hospodársky rast, viac pracovných pozícií, e, nárast platov, čo je vec, ktorú sme v EU v posledných rokoch veľmi nevideli. Pokiaľ toto sa nejakým spôsobom neodzrkadlí v politikách európskeho semestra, tak bude to iba taká mm, nekonkrétna e, aktivita, rovnako ako nekonkrétne sú aj tie ciele, ktoré spomína komisia. Takže keď sa budeme venovať tejto e, správe, v prvom rade treba hovoriť o tom, ako tieto priority, ktoré boli vytýčené, sa aj v praxi budú realizovať, keďže nám chýbajú dodatočné zdroje na celoeurópskej úrovni a v oblasti kohezie tých zdrojov bude dokonca ešte menej ako v minulosti. Čiže potrebujeme nájsť e, reakciu v podobe národných politík. Vysvetlím vám napríklad, e, ako to e, je u nás v Portugalsku. Za posledné roky sme výrazne znižili verejné zadlženie, až historické a spravili sme to nie prostredníctvom škrtov, ale prostredníctvom politikospodárskeho rastu. A chcem sa spýtať, ako to vyzerá, pokiaľ ide o dereguláciu trhu práce, to sa tam v tej správe ešte veľmi nespomína. Toto je vec, ktorá častokrát v odporúčaniach, eh, v tých špecifických odporúčaniach komisie sa nachádza, niekedy nie sú až také zase špecifické, proste deregulácia trhu eh, práce. Vieme, že eh, v tejto oblasti si vieme predstaviť, o čo naozaj v praxi ide a teraz ide o to, ak aké dopady táto deregulácia mala na platy v Európskej únii. A aký e, dopad mala na to, že dnes naozaj e, e, sa zhoršili pracovné vzťahy alebo sociálne vzťahy v mnohých častiach Európskej únie. A potom je tu otázka makroekonomická. tieto nedostatok rovnováhy predstavuje veľké riziko aj pre stabilitu eurozóny a komisia o tejto téme hovorila z pohľadu takého skôr byrokratického. Zvyšujú sa investície eh, vtedy, keď proste máme eh, prebytky, ale veci sa reálne nemenia. Krajiny, ktoré mali eh, prebytok skutočnosti svojej ekonomické politiky nezmenili reálne a teda už prichádza moment, kedy by sme o tejto téme mali začať hovoriť. Nemôžu byť eh, mm, prebytky v prípade niektorých krajín, pretože sme predsa eh, Európska menová a ekonomická únia. Nemôže to byť tak, že niektoré krajiny vždy budú mať e, prebytky a niektoré vždy e, budú mať e, deficity. To predsa nejde. Potrebujeme mať k dispozícii také nástroje, ktoré budú čeliť takémuto problému. Takže mali by sme aj o tomto aspekte rokovať alebo hovoriť. Ďakujem pekne. Ďalej pani spravodajkyňa na záver. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom za ich pripomienky. Naozaj, e, pokiaľ tie, tie pozmeňovacie návrhy, možno chvíľku bude trvať, kým tie prvé schôdze si dohodneme. To je taká iba technická záležitosť. Vypočula som si, čo kolegovia hovorili. Spomenula sa aj otázka e, nerovnosti medzi mužmi a ženami, takisto makroekonomické nerovnováhy, možno aj tie interné, platobná bilancia a tak ďalej, k tým sa bude treba ešte vrátiť, pokiaľ ide o nejaký duch, o nejakého ducha e, toho európskeho semestra. Ja rozumiem otázke e, tých právomocí, e, naozaj treba na ňu pamätať, pokiaľ ide o ten duch tej správy, tak Samozrejme, každý možno by sme chceli e, zostať pri tých makroekonomických číslach, ako to bolo v minulosti, ale situácia je taká, aká dnes je. Máme tu environmentálnu e, núdzovú situáciu, krízu, a jednoducho bez biosféry žiadna, ekono, žiadna ekonomika neexistuje, čiže nie je možné správať sa ako keby e, aj ekonomické politiky nemali dopad na stratu biodiverzity a na tie klimatické zmeny. To proste všetko je naozaj prepojené. A pokiaľ tam dáme nejaké environmentálne indikátory, tak e, môžeme aj do nich dať také sociálne politiky, ako sú e, mne blízke, alebo aj liberálnejšie politiky. Treba proste byť e, pragmatický v tejto oblasti. Čiže áno, ten duch Európskeho semestra sa mení a myslíme si, že tak ako sa mení, veľa ľudí si to aj želá. A komisia nakoniec o tom hovorí aj naši občania a jednoducho ide tu o to, aby sme boli pragmatickí, a aby sme, ne, <laughs> aby sme neboli ideologicky, ja chcem samozrejme, a teším sa na to, že si tie pozmeňovacie návrhy e, prečítam, už vecerí ich predložili, určite tá naša diskusia bude e, zaujímavá, už isté náznaky líny tu môžeme počuť, otázka napríklad toho zlatého pravidla a tak ďalej, takže určite to bude veľmi zaujímavé, ale teda treba sa pustiť do práce a uvidíme, čo z toho semestra najviac môžeme nejakým spôsobom e, e, vydobiť a to bude potom aj zmysel celej správy. Ďakujem pekne. Ešte na záver chcem pripomenúť, že lehoty nie sú veľmi dlhé. Sekretariat informoval 16. januára všetkých členov o tom, aké, aká lehota by mala byť. E, k pozmeňovacím návrhom to bude 24. január o 12. na obed. E, na Ekon aj na plenárke by sa o tom malo hlasovať ešte pred európskym e, jarným e, pred summitom, teda radou, čiže to je tá posledná lehota, ktorú máme k dispozícii a mali by sme na plenárke hlasovať v marci, pokiaľ ide o elektronické pozmeňovacie návrhy alebo teda ten nástroj na podávanie návrhu takýmto spôsobom. Toto možné nie je a to, dôvod, a to preto, že toto si vyžaduje disponibilitu všetkých prekladov. A keďže správa bola predležená 9. januára a preklady nebudú k dispozícii pred 24. januárom, a to je vlastne lehota na pozmeňovacie návrhy, nevychádza to. Takže preto tu máme tento problém, za čo sa ospravedlňujem, ale proste takto to momentálne vyzerá. Ďalší bod na programe ten je o 10, takže navrhujem 15 minútovú pauzu, potom budeme pokračovať. Okay. We start with the next... Uh, Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Máme tu Zdravka Mariča, ktorý predseda Ekofinu a je ministrom financí a vicepremiérom Chorvátska. Vítam vás, pán Marič. Chorvátske predsedníctvo teda od 1. januára predseda Ekofinu a prišiel sem, aby nám predstavil priority Ekofinu. Chorvátske predsedníctvo prišlo v špecifickom kontexte. Nedávno bola totiž zvolená nová komisia. Tešíme sa na prácu v dobrom duchu s chorvátskym predsedníctvom, aby sme sa dopracovali čo najlepším výsledkom. Takže v súlade s našou bežnou praxou príde dnes diskusia. Najprv budú úvodné pripomienky zo strany pána Mariča, 10 minút, potom 5 minút na otázky a môže, je tam možnosť aj nadväzných otázok, otázky menej politických e, skupín a potom príde tento systém, kde budú teda rozdelené otázky pomerne. A taktiež na záver bude spontánna rozpráva každý aj. Máte, pán Marič, máte slovo. Ďakujem. Pani predsednička, pani Tinali, vážení členové výboru EKON, dámy a páni, je mňa pre mňa cťou a potešením byť dnes v vašom výbore EKON, aby som vám predstavil priority chorvátskeho predsedníctva v oblasti hospodárskych a finančných otázok. Chorvátsko nastupuje do mm, úradu predsedníctva v dobách, keď e, čelíme mnohým výzvam, globálny kontext je stále nepredvidateľnejší. a sú tu výzvy ako klimatické zmeny, demografické e, zmeny, migrácia, riziko e, dezinformácie, narastajúceho populizmu. Toto vidíme v Európskej únii aj mimo nej. Taktiež tu máme zmeny, ktoré vyplývajú z odchodu E, Spojeného kráľovstva z EÚ. Čo týka hospodárskych aspektov, tak je treba riešiť e, hospodárske rozdiely a alebo nerovnosti a taktiež nízka, nízku meru rastu. Občania očakávajú re, našu reakciu na tieto otázky. Okrem toho začína nový inštitucionálny legislatívny cyklus, ktorý nám poskytuje príležitosti znovu premyslieť európske priority a ciele a taktiež ich plniť s novou energiou. Chorvátske predsedníctvo je pripravené tvrdo pracovať spolu s Európskym parlamentom, aby sme rozvinuli tieto európske priority. A ja sa sami podelím ohľadom e, s, s mojimi názormi na hospodárskú situáciu v EÚ. Čo sa týka expanzie, ktorá začala v roku 2013 a pokračuje napriek tomu, že rast spomaluje predovšetkým od roku 2018. Taktiež zároveň tu máme signály stab- určitej stabilizácie a najnovšie predvode komisie ukazujú, že, do roku, že v roku 2004 HDP EÚ e, narastie o 1,4 v roku 2021 bude nezmenené. Sú tu určité rizika, ale dobrá správa je, že už sú trochu menej vážne. No a vo všeobecnosti je pozitívne, že to vyzerá, že sme sa vyhli e, kríze, ale nemôžeme zaspať na Vavrínov, pretože rizika sú možno menej negatívne, ale nezmizli. Takže musíme byť obozretní a musíme byť pripravení konať a koordinovať sa medzi sebou, pokiaľ sa zhorší spomalovanie ekonomiky. Je treba podporovať našu odolnosť, a aby sme mohli čeliť šokom. To znamená, že musíme posilniť raz našich ekonomík, ale taktiež e, podporiť e, rámec hospodárskej a menovej únie. Toto si bude vyžadovať kroky na národnej európskej úrovni. No a v tomto zmysle Dokumenty eh, k Európskom semestru 2020, ktoré predložila nedávna komisia, obsahujú rôzne dôležité aspekty. No a spoločne s predsedníctvom Euroskupiny zorganizujeme riadne preskúmanie odporúčaní pre eurozónu a budeme sa snažiť o skôr, skore schválenie na rade budeme postupovať rovnakým spôsobom v súvislosti so špecifickými odporúčaniami pre všetky členské štáty ešte tento rok. Taktiež sa tešíme na nadchádzajúcu revíziu strany komisie tzv. dvojbalíčka a šesťbalíčka príslušnej legislatívy, z, ktorej, z ktorých vychádza európske, európske hospodárske riadenie a spravovanie. Je treba diskutovať o tom, či rámec, ktorým sa riadia národné politiky, je stále aktuálny. A som si istý, že revízia prinesie dôležitú zaujímavú diskusiu na rade aj v parlamente a mali by sme čoskoro sa potom ujednotiť na ďalších nadväzných krokoch. Implementácia odporúčaní a mm, taktiež mať e, národné politiky vychádzajúce z pravidiel, toto je zásadné, ale to len nedá čas príbehu. Taktiež potrebujeme e, zaznamenať pokrok pri prehlbovaní e, ekonomickej a, hospod- a menovej únie. My ako predsedníctvo rady sme odhodlani na tom pracovať a nielen z toho dôvodu, že Chorvátsko za pár rokov, o pár rokoch chce zaviesť euro. Ako viete, bol spustený už príslušný proces, ale aj preto, že sme presvedčení, že dobre fungujúca hospodárska menová únia je v záujme všetkých členských štátov EÚ. Budeme úzko spolupracovať s Euroskupinou, ktorá má mandát od lídrov, aby začala pracovať na týchto témach. No a v tejto oblasti Jedným z našich hlavných cieľov je dokončiť stanovisko rady ohľadom e, reformných programov a programu na podporu investícií, taktiež na podporu konkurenceschopnosti eurozóny a taktiež pre e, členské štáty, ktoré dobrovoľne sa chcú do tohto zapojiť. Taktiež sa tam eh, predpokladá nástroj na technickú podporu. No čo sa týka legislatívnej práce, tak tam vychádzame z návrhu komisie eh, programu na podporu reform a taktiež eh, na z príslušného rozpočtového nástroja pre konkurencieschopnosť, za ktorom sa Euroskupina dohodla v oktobri minulého roka. Taktiež je dôležité pokročiť v rámci týchto spisov pretože e, skúsenosti iných menových únií ukazujú, že takýto rozpočtový nástroj je zásadný pre krajiny, ktoré združili svoju zvrchovanosť e, v tejto oblasti. No a ja nepochybujem, že Európsky parlament taktiež prikladá veľkú dôležitosť tejto otázke. No a dúfam, že naše diskusie v rámci trialógu ohľadom E, nástroja na podporu reformy začneme ešte tento rok. Ďalšia oblasť, ktorej, na ktorú sa chceme sústrediť v rámci nášho predsedníctva, e, finalizácia bankovej únie. Našim cieľom by malo byť postupne e, dospieť k bankovému sektoru, kde bude lepší krízový manažment, menej rizika a lepšie riadenie rizika. A Ďalej tam máme e, program IDIS. E, podstup bol pomalý, ale je to veľmi dôležitá oblasť, ktorá sa týka mnohých politicky citlivých aspektov. No a dúfame, že teraz, keď máme nového zákonodárcu, tak e, to prinesie novú hybnú silu, aby sme sa konečne pohli a bude si to vyžadovať čas a trpezlivé diskusie. A našim úmyslom je v takýchto diskusiách pokračovať v úzkej spolupráci s predsedníctvom Euroskupiny. Ďalšia dôležitá časť bankovej únie to je um, um v podstate nadväzné kroky na eh, krízu, eh, ktorá nastala eh, vplyvom neplnených alebo nesplacaných pôžičiek. Je treba pracovať na týchto témach. To je jedna vec, ale na, taktiež je dôležité zabrániť tomu, že e, dojde k rovnakej situácii ešte v budúcnosti. Takže v tomto zmysle sme pripravili diskutovať s parlamentom ohľadom návrhu smernice o e, úverových službách a taktiež sa tešíme na rokovania s vami ohľadom e, návrhu nariadenia o príslušnom mechanizme a chceme sa dopracovať výsledkom do konca nášho predsedníctva. Taktiež by som chcela povedať pár slov ohľadom ďalšej e, kľúčovej záležitosti a to je e, Únia kapitálových e, trhov. My uznávame dôležitosť tejto témy, pretože to môže prispieť e, k vyššiemu a udržiteľnému rastu v EÚ. Spoločne s hlbšou hospodárskou a menovou úniou a posilnenou bankovou úniou je, je zásadné, aby sme posilnili úlohu Európy vytvoriť aj e, hĺbšiu kapitálovú úniu. Takže musíme vyvíjať špeciálne úsilie, aby sme zaviedli zostávajúce opatrenia, e, taktiež napríklad vypracovanie príslušného akčného plánu v tejto oblasti. Budeme podporovať definíciu nových priorít a toto povedie k schváleniu nového akčného plánu pre ďalší štitucálny cyklus. Taktiež musíme zobrať do úvahy úlohu tohto sektora a naďalej budeme definovať e, priority pre úniu alebo pre tento aspekt únie kapitálových trhov. Ďalej, čo týka zdaňovania, Rada bola veľmi aktívna v tejto oblasti posledných pár rokov a my plánujeme v tomto pokračovať. Veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo Európska komisia pripraví nové legislatívne návrhy, zelený a digitálny. Toto sú hlavné výrazy. No a zdaňovanie, toho sa to týka tiež. A je samozrejme, že naše predsedníctvo víta nedávnu iniciatívu komisie v súvislosti s novou Európskou zelenou dohodou. A my chceme podporovať v tomto zmysle príslušné diskusie. Tešíme sa na ďalšie kroky komisie e, vo vzťahu k zdaňovaniu v zmysle Novej zelenej dohody. Ďalší dôležitý bod nášho programu to je otázka digitálneho zdaňovania. Ako ste si vedomí, OECD momentálne e, pracuje na komplexnej reforme e, medzinárodného podnikového systému zdaňovania, tak aby sme mohli čiliť realitám digitálneho hospodárstva. G20 stanovil lehotu na globálne riešenie na koniec roka 2020. No a pokiaľ chceme globálne a komplexné riešenie, Rada v tomto zmysle v marci minulého roka sa rozhodla zastaviť rokovania ohľadom európskeho balíčka digitálneho zdaňovania. Počkáme si na výsledky rokovania v rámci OECD. No a my chceme v rámci nášho predsedníctva podporovať interné diskusie v tomto zmysle medzi členskými štátmi, tak aby sa e, taktiež nadvezoval diskusie v rámci OECD a treba zistiť, ako to bude kompatibilné s európskou legislatívou a budeme vyhodnocovať hospodársky dopad na členské štáty a budeme sa snažiť nájsť spoločné stanovisko stanovisko, ktoré bude môcť predniesť v našich rokovaniach a budeme sledovať, ako sa začnú lepšie rýsovať e, celkové riešenia na úrovni OECD. Taktiež paralelne budeme pracovať e, na návrhu spoločnej, e, spoločnopodnikového daňového základu a chceme, vykon, chceme dať novú hybnú silu technickým diskusiám v tomto zmysle, ale vieme, že toto si bude vyžadovať to, že budeme riešiť aj politické otázky, ako napríklad rozsah pôsobnosti. Čo sa týka DPH, tak našim cieľom je zaznamenať ďalší pokoj v rámci rokovania plánovaní e, reformy e, sadzieb DPH a taktiež chceme diskutovať o finálnej podobe systému DPH. Ešte na záver by som chcel povedať pár slov alebo hovoriť o jednej téme, ktorá podľa nás je extrémne dôležitá aj pre EÚ. Negatívnych demografických trendov sa to týka, tie sledujeme v celej EÚ a Predovšetkým majú tieto zmeny dopad na nové členské štáty EÚ. Myslíme si, že toto prináša veľké rizika v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií a myslím si, že spoločne by sme to mali riešiť. Chorvátsko sa preto rozhodlo navrhnúť podporné kroky a opatrenia. Tým sa dostávam nakoniec mojej úvodnej prezentácie. V mene chorvátskeho predsedníctva sa teším na plodnú a účinnú spoluprácu v rámci nadchádzajúcich 6 mesiacov. A teraz vám už ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky a pripomienky. Ďakujeme, pán Maríč. Teraz bude hovoriť Eniko Giori za EPP, prvá rečnička. Ďakujem. Veľmi vás to vítam som rada za váš program, že ste taký angažovaní a teším sa na dobrú spoluprácu v rámci vášho predsedníctva. Prajem teda veľa šťastia. Skutočne to nie sú jednoduché časy. takže budem hovoriť e, mojim materinským jazykom po maďarsky. Ja mám dve otázky. Na jednej strane v rámci programu chorvátskeho predsedníctva ste zahrnuli demografické otázky, ktorým prikladáte veľkú dôležitosť v rámci vášho predsedníctva. No a vy chcete ako predsedníctvo sa snažiť znížiť negatívne daňové dopady týchto demografických tendencií. Mňa by zaujímalo, čo to presne znamená. Vysvetlite mi to. No a taktiež na druhej strane Chorvátsko plánuje vstúpiť do eurozóny. Ja vám prajem veľa šťastia a úspechu. A chcela by som sa opýtať, či sú teraz komplikovanejšie podmienky vstupu do eurozóny Jednou z podmienok je teraz vstúpiť do bankovej únie. Ako vidíte e, vašu pripravenosť? E, v akom stave to momentálne je? A ak, v akom teraz stave sú vaše prípravy? Vážená členka výboru, vážená poslankyňa, toto sú dve veľmi relevantné otázky. Takže Týka sa to Chorvátska, ale ako som povedala, aj celé Európskej únie. Negatívne demografické trendy, ktoré vidíme a ktorým čelíme posledných pár rokov, tak e, skutočne v podstate sa to týka celých 10 ročí. Máme tu ďalej migračný tlak a celkovo takémuto tlaku celý, čeli nielen Chorvátsko a celá Európska únia. No a podľa nás dôvod, prečo toto dôležité, by sme, je to jasné, keďže my sme tým najmladším členským štátom, Chorvátsko čelí tejto výzve tak ako iné tzv. nové členské štáty. No a je tu dôležitý aspekt e, voľného pohybu pracovnej sily. Toto je dôležitý kľúčový aspekt. My sme robili internú kampaň ohľadom európskych hodnôt, ohľadom vstupu do EÚ pre našich pracovníkov, pre mladých ľudí. Hovorili sme, že budú môcť cestovať po celej EÚ, no ale keď vidíte, že je tu potenciálne riziko odlivu mozgov a nejaké podobné aspekty, ktoré môžu prispieť skôr k divergencii než ku konvergencii medzi členskými štátmi EÚ a ich hospodárstvami, čo by malo byť našim hlavným cieľom. Nuž tak, toto je e, pre nás dôležitá otázka. Taktiež tu máme určité negatívne dopady týchto demografických trendov, predovšetkým v oblasti daní. A nehovorím tu e, špecificky o európskom rozpočte a o viacročnom finančnom rámci, hovorím tu hlavne o národných rozpočtoch, pretože my musíme si uvedomiť, že systém dôchodkov, sociálneho zabezpečenia a podobne, predovšetkým trpia týmito negatívnymi trendami. No a Určite je to veľmi dôležitá otázka. My o tom budeme hovoriť na úrovni ministrov financí EÚ. Plánujeme v Zahrebe 24. 25. apríla neformálne stretnutie ministrov financí a demografické zmeny budú z jednou z tém, o ktorých chceme diskutovať na úrovni európskych ministrov. Čo sa týka eura, tak tam trochu Mm, na okraj poviem, že ja som tu dnes za chorvátske predsedníctvo. Vy sa pýtate konkrétne na Chorvátsko. Tu môžem odpovedať ako minister financií Chorvátskej republiky a nie v mene predsedníctva. Ale je to skutočne pre nás dôležitá téma. Chorvátsko má dosť e, euroizované hospodárstvo. Minulý rok sme vyjadrili našu pevnú vôľu pristúpiť k ERM2 a úzko spolupracovať s Európskou centrálnou bankou. Toto sme povedali v dvoch e, listoch, ktoré sme podpísali ja a náš guvernér Národnej banky. A v týchto listoch nielenže vyjadrujeme našu vôľu pristúpiť k tomuto mechanizmu e, výmených e, kurzov, ale taktiež urobiť nejaké ďalšie kroky. Je to plne v našich rukách. My sme odhodlani implementovať tieto opatrenia. Až splníme všetky kritériá, ktoré sú stanovené v listoch, e, aj som si istý, že ich splníme, tak Chorvátsko bude pokračovať v dialogu s európskymi inštitúciami a pokročíme s týmto pre nás dôležitým procesom, pretože Schengen a eurozóna, alebo teda euro, tam toto sú naše dva hlavné projekty, kde chcem, aby Chorvátsko e, prehlbilo svoju európsku integráciu. Takže som rád, že o tom hovoríte. My budeme Európsky parlament aktuálne vždy informovať, aj váš výbor, keď to bude potrebné a ja sem vždy rád prídem a pohovorím viac o tejto dôležité téme pre Chorvátsko. Ďakujem. Uh, veľmi pekne ďakujem. A teraz Ina Luma v mene eh, skupiny SAD. Ďakujem pekne a blahoželám, pán minister, k vášmu prvému predsedníctvu, teda prvému chorvátskému predsedníctvu. Je to veľmi dôležité eh, pre vašu krajinu, že eh, máte teraz predsedníctvo tak ako pred časom Fínsko. Teraz nebudem hovoriť o reforme paktu stability, to urobia neskôr moje kolegovia. Chcem nastoliť veľmi dôležitú otázku, ktorú ste nespomenuli. Je však pre parlament významná, významná pre Európu, pre členské štáty. Mám na mysli situáciu smernice a situácii boja proti e, praniu špinavých peniazí. Včera pán e, Dombrovský e, jasne povedal, že, že je nespokojný, že je tu nedostatok implementácie príslušnej smernice Dokonca e, komisie e, hodla začať konanie proti členským štátom, ktoré e, neimplementujú smernicu. A súhlasím s jeho znepokojením. Pán komisár povedal, že je tu problém. Máme a zda najlepší rámec pre boj proti praniu špinavých peniazí, ale to sa nerealizuje a nevyužívame tento mechanizmus. V decembri počas fínskeho predsedníctva rada sa rozhodla o urgentných opatreniach ktoré e, potrebné na sprísnenie e, rámca boja proti braniu špinavých peniazí. E, v marci komisie zverejne konzultačný materiál. Úprimne sa domnievam, že predsedajúca krajina by vedela sa zasadiť v rade za implementáciu smernice a posúdiť možnosti reformy tohto systému aby to bolo lepšie pre e, e, klientov, pre spoločnosť. Pýtam sa, či máte zámer e, zapadovať sa toto veľmi dôležitou otázkou boja proti praniu špinavých peňazí. Veľmi pekne ďakujem, ctený pán europoslanec. Je to mm, veľmi dôležitá otázka. Všetci si uvedomujeme, E, relatívne nedávne udalosti, e, e, udalosti, ktoré pomerne dobre poznáme. Táto otázka je nastolená, je naliehavé potrebné konať. Ako ste spomenuli výkonného podpredsedu komisie pana Dombrovskisa, problematika e, e, je v stredobode pozornosti komisie. E, naše predsedníctvo zohľadnila túto potrebu v programe zasadnutí rady. Budeme o tom viesť dialog v maji a v júni. Medzi tým budeme sa oboznamovať so správou komisie s tým, ako sa implementuje tu je leget, e, legislatíva najmä piata smernica pre boj proti praniu špinavých peniazí. A teraz stručne ako minister financí napojím sa na predchádzajúcu tému, pretože ste spomenuli tiež skúsenosti a celkový prístup fínskeho predsedníctva. Mm, všetko toto veľmi, e, veľmi si vážime pre naše predsedníctvo boj s praním špinavých e, peniazí je súčasťou aj e, obsahu nášho listu o pristúpení k mechanizmu ERM. Toto všetko treba realizovať na úrovni členských štátov, ale na základe našej skúsenosti e, s prehľadnutím na vedomosti a chápania tejto témy budeme v každom prípade stimulovať aj diskusie na úrovni rady na túto tému a budeme prihľadať na prebiehajúce procesy v členských štátoch a potom zvážime ďalšie kroky. Som presvedčený, že členské štáty veľmi vážne sa postavili e, k tejto téme. Teraz o tom hovorím e, z hľadiska e, Chorvátska. Ďakujem veľmi pekne. Luis Genikado, Renew, ďakujem pekne. Vítajte, pán minister reč. Musím uznať, že ste sa ujeli predsedníctva v zložitom období. E, je tu Brexit, všetky s tým spojené výzve a prajem vášmu prvému predsedníctvu veľa úspechov. E, je dobré, že aj v rovnakom čase sa rozbeha nová komisia. Vítam vaše poznámky o bankovej únii, vaše odhodlanie E, e, obnoviť pokrok, pretože e, nikam sme sa nedostali počas 5 rokov. Spomenuli ste systém poistenia vkladov, to vítam, ale sú tu niektoré ďalšie otázky. Napríklad regulačný režim voči vkladom zvrchovaných štátov a otázka riešenia problémových bank Totiž e, za každým, keď e, e, sa položí nejaká banka, zistujeme, že mechanizmus riešenia týchto problémových bank, druhý pilier bankovej únii, de facto nefunguje. Banky, ak sú príliš veľké, nestačíme na nich s peniazmi a pokiaľ sú stredne veľké, potom e, verejné sa to nemá až taký veľký e, záujem. Aký legislatívny balík si viete predstaviť? Bolo by možné nájsť kompromis e, medzi tými, ktorí hľadajú o redukciu alebo zníženia rizik, ako chcete sklbiť to s mechanizmom poistenia vkladov. Ďakujem. Ctený eh, eh, pán europoslanec, eh, ďakujem vášmu výboru. Je to tiež veľmi dôležitá téma, o ktorej sa podrobne diskutuje na úrovni euroskupiny. Stanovisko predsedníctva spočíva v tom, že budeme prehlbovať prehlbenie Európskej menovej únie a sme odhodlení E, zabezpečiť dobré fungovanie bankovej únie, pokiaľ ide o prácu na úrovni Euroskupiny a ďalších e, pracovných skupín na vysokej úrovni, e, podporujeme komplexný prístup, stanovenie jasných cieľov fungovania mechanizmov poistenia vkladov a to by malo Mm, deblokovať e, e, diskusie o bankovej únii. Nie je žiadne tajomstvo, že práca na mm, tzv. treťom e, pilieri bankovej únie ešte nie je ukončená. Sú tu určité problémy a výzvy, ktoré ste spomenuli medzi jednotlivými mm, témami ako spoločné zelenie rizik alebo minimalizácia rizik. Zároveň e, sme potešení, e, pretože celková diskusie neprehľadá e, pôvodné dva piliere. Súbežne sa musíme totiž sa sústrediť na skúsenosti a poučenia, ktoré sme si zobrali na základe fungovania prvých dvoch pilierov. Iba tak dokážeme vyriešiť tento balík úspešne. Pokiaľ ide o konkrétne detaily tejto témy, vrátane e, regulačného režimu e, uplatneného voči e, rizikám jednotlivých štátov. To sa rieši na úrovni technických pracovných skupín a naše predsedníctvo bude podporovať tento dialog. Sme pripravení využiť všetky naše možnosti aby sme eh, mm, mm, stimulovali pokračovanie diskusí a tak ako aj v prípade prvej a druhej otázky veľmi stručne o stanovisku samotného Chorvátska. Už takmer dva roky e, e, Ehm, máme inkluzívny formát zasadnutí Euroskupiny. A to je podľa mňa e, veľmi e, e, vzácný krok z hľadiska ehm, vedenie na stolenie otázok na vhodnej úrovni, pretože niektoré členské štáty viedrili pripravenosť pripojiť sa k mechanizmu RM1, 2, zaviesť euro. Niektoré štáty ešte nie sú pripravené, ale je v našom spoločnom záujme mať dobre fungujúcu bankovú úniu. To je jedna z našich priorít. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Stafise Kelunis. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán minister, vítajte medzi nás E, e, ako predseda Ekofinu. E, vážim si vašu známky riešiť tej demografické trendy a minimalizovať negatívne otázky, ale pokúsim sa položiť otázku počas druhého kola. Ale pokiaľ ide o architektúru dozorného mechanizmu, je to trošku mimo rozsahu pozornosti vášho predsedníctva, ale keďže ste ministrom financov e, e, v Chorvátsku, pôsobíte v tejto funkcii niekoľko rokov, možno, že máte názor e, na architektúru dozorného mechanizmu. Pán Dobrovský navrhol systém dohľadu, ktorý E, spočíva v dvoch, e, na dvoch pilieroch. E, jeden pilier samotný dohľad a druhý pilier by riešil otázku ochrany spotrebiteľov. Viem, že v Chorvátsku ste mali určitý problém E, s e, úvermi e, švajčiarskej banky. Riešili to súdy v spech spotrebiteľov, ale sú tu rizika spojené s fungovaním nových modelov spoločnosti fintech. A Ehm, rôzne eh, produkty, ktoré ponúkajú veľké spoločnosti, eh, môžu viesť k vzniku nových eh, väčších rizik, vrátane menších štátov, ako je Chorvátsko alebo Litva. Máte nejaký pohľad na architektúru mechanizmu Twin Peaks? Mohli by ste sa podrobnejšie viedriť o úrovni e, verejného dlhu v Chorvátsku. Pripravujte sa e, na vstup do eurozóny e, vaša zadlžnosť je stále nad maastrichtské kritérie, keď idete správnym smerom. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pokiaľ ide o architektúru finančného dohľadu a mm, citát, e, mm, ktorý si spomínali pána Dobrovky, sa naše predsedníctvo e, je za každým e, konštruktívny, pokiaľ ide možné návrhy alebo vedenie dialogu na túto tému. Vy ste správne spomenuli E, e, prípad e, Chorvátsko a hypotekárne úvery denominované vo švajčiarských frankoch. To nie je jedinečné pre Chorvátska, to sa vyskytlo aj v iných štátoch. Zároveň skúsenosti z najnovšej finančnej a hospodárskej krízy, či už v Európe alebo v celom svete, svedčia o tom, že mali by sme byť Mm, si vedomi eh, toho, nakoľko je dôležitý finančný dohľad. Spomenuli ste tiež, že prevenčný prvok alebo prevenčné opatrenia by mali byť eh, v stredobode pozornosti eh, všetkých regulačných opatrení. Netreba prílišne regulovať e, určité aktivity e, a to bude braniť nejakým potrebným doplňujúcim krokom, ktoré by boli užitočné pre bankovníctvo a finančný sektor. Pokiaľ ide o výzvy spojené so spoločnosťami fintech, tomu sa budeme venovať e, počas neformálneho stretnutia v Zagrebe. Je to dôležitá téma tam sa zjedú nielen e, ministri financí EU, e ale aj guvernéry centrálnych bank. A práve e, na tomto fóre by sme mali nastoliť túto otázku. Ide o novú výzvu, s ktorou sa v súčasnosti stretávame Situácia sa mení, e, e, napreduje výrazne veľmi rýchlo. To znamená, že v konečnom dôsledku musíme reagovať aj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o konkrétnu otázku verejnej zadlúženosti, a teraz e, hovorím ako minister financí Chorvátska, máte pravdu. S prihľadnutím na 5 významných kritérií z Maastrichtu E, úrokové sadzby, e, výmenný kurz, e, cenová stabilita a dve finančné kritériá. Na jednej strane schodok štátneho rozpočtu verejného sektora. Tu sa Chorvátsku podarilo znížiť a stabilizovať náš dlhu počas ostatných troch rokov. Máme prebytok bez ohľadu na úrokové e, splátky. E, ešte nemáme najnovšie výsledky e, z roku 2019. Eurostat to zverejní v apríli, ale verejný dlh je veľmi správna téma. Koncom 15. roku sme boli na úrovni takmer 85 HDP na základe stimulovania hospodárskeho rastu a aktivácie aktíva, najmä vďaka finančnej konsolidácii sa nám podarilo zmenšiť e, e, počas 4 rokov to takmer e, o 13 a koncom minulého roku mm, mali sme približne 71,3%. Ale počkajme ešte na finálne výsledky Eurostatu. Ale toto zniženie o 13 percentuálnych bodov keď to zohľadneme z hľadiska e, paktu stability a maastrichtských kritérií, to je viac ako uspokojivé. A to znamená splnenie kritérií. Príslušné e, ustanovenie hovorí, ak ste na 60 potom e, e, cesta redukcie e, dlhu musí byť minimálne 1 dvacatina medzi súčasnou úrovňou 60 Chorvátsko znižuje verejný dlh priemerne o 3 percentuálne body HDP ročne. Keď to premeníme na e, ustanovenie Maastrichtu a e, paktu stability. Je to štvornásobne rýchlejšie, než e, to upravujú tieto dohody. Čiže môžeme uzavrieť, že v skutočnosti plníme tieto kritériá. A teraz vracam sa k predchádzajúcej otázke ohľadom žiadosti Chorvátska o pristúpenie k euru Nemohli by sme zaslať náš list a diskutovať e, o týchto otázok, e, pokiaľ by sme nemali takéto výsledky z hľadiska verejných financií a najmä verejného dlhu. A napokon môžem vás ubezpečiť, že Chorvátsko e, sa bude držať svojho plánu ďalšieho znižovania verejného dlhu a 60 je to hraničná hodnota ale je to aj dôležitá psychologická taká hranica, ktorú chceme dosiahnuť v stredodobom horizonte troch rokov. Ďakujem veľmi pekne. Eh, a teraz eh, ide. What? Ďakujem pekne, vítajte. Eh, mám tri otázky. Poprvé, otázka práve na ministra. Vy tu spomínate teda vstup do eurozóny máme tu pomer e, výhod e, a nevýhod e, takéhoto vstupu. Ten už možno nie je taký, ako bol v minulosti. Sú aj krajiny, ktoré sú v EÚ alebo mimo, ale mimo eurozóny, tie v posledných rokoch skôr majú lepšie výsledky než krajiny eurozóny. Takže čo očakávate vy od toho, že vstúpite do eurozóny? Potom druhá otázka, tá sa týka skôr e, chorvátskeho predsedníctva. Nachádzame sa e, v situácii, ktorá nie je normálna. Máme tu negatívne úrokové sádzby a v mnohých e, vládach to generuje takú myšlienku, že by sme mali výrazne začať investovať do infraštruktúry, že by sme nemali teda už udržiavať tie 3% dlhu a 3% deficitu a že možno by sme mali prehodnotiť aj tie inflačné e, ciele dvojpercentné, ktoré tiež sú také relatívne náhodné, e, čiže teda v prípade takýchto negatívnych úrokových sadzieb. Takže ako vnímate tieto e, otázky, takúto možnú zmenu veci, ktoré sa celý 10 ročia nemenili. A potom e, posledná vec, pokiaľ ide o chorvátske predsedníctvo v EÚ, ale aj inde sme e, vlastne e, sme v situácii, kde máme e, veľmi agresívny americký e, ekonomický nacionalizmus, potom taký unilaterál, unilaterálny prístup, ktorý nerešpektuje medzinárodné dohody. Takže ako to vníma Chorvátsko, e, e aký postoj zaujíme chorvátske predsedníctvo vo vzťahu k takýmto skutočnostiam. Ďakujem. Member. E, vážený pán poslanec, ďakujem veľmi pekne. E, E, otázka e, prínosov a nákladov spojených s eurom. Veľmi dôležitá problematika. My, chorvátska vláda a Národná banka, už e, predčasom toto všetko očakávali. Napokon nejde iba o to, že sa rozhodneme vstúpiť do RM2 a zaviesť euro. Chceli sme Mm, urobiť dôkladnú analýzu všetkých za a proti s prihľadnutím nielen na estetický pohľad, ale e, aj na dynamiku. Aké sú ponaučenie z kríz? Aké sú skúsenosti e, nových členských štátov, ktoré e, pristúpili k RM a k euru? E, my sme to robili asi pred e, dvomi rokmi. Materiál je zverejnený aj po anglicky. Išlo o to, aby sme sa pokúsili e, porovnať všetky za a proti. Začnem s tým, s dôvodmi proti. Je to veľmi dôležité najmä z pohľadu občanov. Viete, že Chorvátsko bolo súčasťou bývalého štátu úplne iného hospodárskeho a politického zriadenia a naši občania majú ešte e, veľmi dobré spomienky, jasné spomienky na obdobie hyperinflácie, devalvácie, e, e, zhoršenie výmeného kurzu. Nesmieme prehľadať ich obavy ohľadom toho, že ceny sa budú zaokrúhľovať smerom nahor. Ako e, zavedenie eura e, sa odzrkadli na inflácii. Zároveň porovnávame to so skúsenostiami nových členských štátov. Ako to ovplyvnilo cenovú úrovňu. V priemere hovoríme o 0,3 e, ročnej inflácie počas prvého roka. Teraz e, e, e, hovoríme nie o jednorazovom efekte, ale krátkodobom efekte. Potom, ako zavedete euro, potom, ako sa zmenia ceny, to je jediné obdobie, keď sa to prejaví na druhej strane náklady spojené s prechodom na euro. Kto bude znášať tieto náklady? Pre nás je dôležitá. Predchádzajúca otázka e, pána poslancu spomenul napríklad švajčarské e, franky e, v Chorvátsku občania alebo podniky mm, berú úvery či už v kúne alebo indexované na cudze meny. Naša kuna už existuje ako národná mena viac ako 20 rokov porovnaní e, e, s týmito jednorazovými nákladmi prínosy sú podstatne e, väčšie podľa našej analýzy. V konečnom dôsledku treba zohľadniť rizika výmeného kurzu po zavedení eura a štruktúry hospodárstva domácnosti, podniky, banky takmer dve tretiny ich e, súvahy sú priamo alebo nepriamo napojené na euro. E, predtým sme boli tesne napojené, napojené na nemeckú marku. E, to privedie ešte zniženiu úverových rizik, úrokových rizik. To môžeme veľmi jednoducho skontrolovať a ak sa pozrieme napríklad na výnosnosť e, našich štátnych e, obligácií počas uplynulých e, dvoch rokov, spredy sa výrazne zúžili. Stále e, máme však e, e, manevrovací priestor na zlepšenie, najmä keď porovnávame naše spredy s porovnateľnými susednými štátmi, štátmi Strednej a Východnej Európy, ktorí sú súčasťou eura. Čiže analýza prínosov a nákladov hovorí o tom, že prínosy prevážajú. Pokiaľ ide o predsedníctvo, a to, čo ste povedali o záporných úrokových sadzbách, a pokiaľ ide o myšlienky, iniciatívy e, smerom k tomu, že toto treba zmeniť, e, zmeniť e, dlhodobo fungujúce pravidlá, to, čo hovoríme o schodku, o cenách, o inflácii, o investíciách. Na jednej strane rastový model na úrovni štátov alebo celej Európy bez akýchkoľvek efektívnych investícií by nebol e, udržateľný. Čiže či už e, hovoríme o investícii do infraštruktúru, do e, vedy a výskumu a to je súčasť investičného modelu. Nesmieme však si nevšimať prepojenie medzi ekonomickými e, efektmi a fiskálnou pozíciou. Mm, sú veľmi úzko prepojené. E, jeden smer ovplyvňuje ten druhý. Ako som spomenul v úvodnom slove, komisia prehodnocuje e, možnosť revízie 2 peku, 6 peku E, bližšie, budeme, e, bližšie informácie budeme mať vo februári a e, naše predsedníctvo chce naozaj stimulovať diskusiu na túto tému, ktoré to je dôležité. Pokiaľ ide o Spojené štáty, globálne otázky, naše predsedníctvo sa bude maximálne snažiť stimulovať dialog. Domnievame sa, že dialog je mimoriadne dôležitý a prostredníctvom dialogu a um, na základe konstruktívneho prístupu um, pomôžeme všetkým, lebo napokon um, otázka obchodu je mimoriadne dôležitá. Ďakujem pekne. Ďalej Eugen Jurzica. Thank you. The latest council recommended... Najnovšie odporúčania rady a memo pokiaľ ide o ekonomickú politiku eurozóny, správne hovoria, alebo hovorí, že možný rast eurozóny je nízky a nižší ako v období pred krízou. Je tu riziko, že eurozóna by mohla e, očakávať e, dlhodobé obdobie nízkej, e, nízkeho potenciálneho rastu a nízkej produktivity. Častokrát sa teraz hovorí o tom ekologickom dohovore, ale z hľadiska krátkodobého toto by mohlo znamenať e, vyššie e, výdavky a nie ekvivalentne vyššie výstupy. To znamená, že hľadiska produktivity e, je to isté riziko. Preto treba implementovať bežné štruktúralne reformy, ktoré by toto nejakým spôsobom balancovali a takisto, aby sme rast vrátili na úroveň pred krizou. Ale častokrát konkrétne odporúčania komisie pre jednotlivé krajiny sa ignorujú a skúsenosť, pokiaľ ide e, ten, tú radu pre produktivity, tak e, tam tie skúsenosti nie sú také, že by e, implementácia bola veľmi dobrá. Napríklad v Španielsku sa budú niektoré e, reformy v oblasti trhu práce asi meniť práve naspäť. E, Francúzsko je niečo podobné. U nás doma na Slovensku vláda e, E, zničila dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. Otázka znie následovne, ako by ste zvýšili motiváciu pre členské štáty, aby tieto urýchlili implementáciu štruktúrálnych reforiem a zabranili tomu, aby e, sa zvrátili e, reformy. Samozrejme, to je ťažká otázka, ťažká úloha, ale aspoň skúste. Ďakujem pekne, pán poslanec. Povedal by som, že cez tú otázku ste eh, sa nielen spýtali, ale aj vlastne zodpovedali tú otázku, eh, pretože keď hovoríme o možnom potenciálnom raste, skutočnosť, že máme tu výzvu, že potenciálny rast je nižší ako úroveň eh, pred krizou. Keď hovoríme o produktivite, tak samozrejme všetci máme isté obavy, aj by sme mali mať, ako zvyšovať životné štandardy európskych e, občanov, ako im zvyšovať, e, zvyšovať platy. Jediný spôsob hľadiska normatívneho e, by sa mali zvyšovať mzdy vtedy, keď sa zvyšuje produktivita. Keď sa pozrieme na pozitívne výsledky či e, menovej alebo inej ekonomickej politiky, tak samozrejme e, dôraz by mal byť práve na tých štruktúrálnych e, reformách a to platí v jednotlivých členských štátoch. Správna otázka potom je, ako stimulovať, ako ďalej stimulovať tieto veci, ako zatraktívniť tú reformu. Vieme, že každá štruktúrálna reforma znamená istú zmenu a sú tam isté dôsledky, nielen ekonomické, alebo aj efekty teda ekonomické, ale najmä je tam aj e, aspekt politickej e, ekonomiky a práve ten je dôležitý. Takže je veľmi dobré, že spomínate túto tému reforiem a programov programy e, podpory investícií. To je tiež súčasť prebiehajúcich diskusí. Spomínal som to aj na úvod v tých úvodných pripomienkach. Na jednej strane tu máte tento aspekt rozpočtu rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť pre členské štáty eurozóny, ale dobrovoľne teda aj pre ďalšie, ale takisto platí to aj pre ostatné krajiny, ktoré nie sú e, členom eurozóny. Tam máme ďalšie opatrenie, nástroj, ktorý je tiež veľmi stimulujúci, pokiaľ ide o konkrétne reformy a tiež sa týka investícií. Znamená to, že spoločne, s takým spoločným prístupom potrebujeme zvýšiť povedomie e, celej EÚ a všetkých členských štátov o tom, že bez e, primeraných štrukturálnych opatrení, dobre riešených štrukturálnych opatrení nie je možné očakávať veľký rast. My samozrejme dnes sa pozeráme na rozpočet 2020-2021, hovoríme tu o 7-ročnom finančnom rámci, ale táto otázka potenciálneho rastu podľa mňa ešte ide ďalej, než je len e, tento vlastne rozsah. Takže ďakujem za otázku a ďakujem aj za to, že ste vlastne aj naznačili odpoveď na samotnú otázku. Myslím, že všetci by sme mali spoločne pracovať na tom, aby sme zvýšili povedomie politických elít a členských štátov, alebo teda lídrov členských štátov, spoločne aj teda s občanmi, že potreba štruktúralných reforiem je naďalej zjavná. Ďakujem pekne. Ďalej. Sigrid Muresan, EPP. Ďakujem pani predsednička. E, vítajte e, v, v parlamente a gratulujem e, k tomu, že hospodárstvo v Chorvátsku sa vyvíja pozitívne aj na základe zodpovedných činností, aktivít vašej vlády, znižujete zadlženie, to je dobre a takisto aj zamestnanosť sa zvyšuje, respektíve nezamestnanosť znižuje. Mám dve otázky. Poprvé, rozpočtový nástroj, pokiaľ ide o konvergenciu a konkurencieschopnosť a takisto aj ten e, nástroj konvergencie, o ktorom ste predtým hovorili. Mali sme dlhé diskusie, aj komplikované tu v parlamente, o rozsahu, o tom, ako sa vláda má zúčastniť týchto e, mechanizmov alebo mechanizmu a chcem sa spýtať poprvé na to financovanie tých mechanizmov. Pokiaľ toto majú byť ambiciozne nástroje, tak to financovanie takisto musí byť primerané. Dobre vieme, že návrh financovania E, nakoniec bude prepojený aj na ten návrh medzina, e, medziročného e, finančného rámca, bezočného finančného rámca. Chcem sa pýtať, aké, aká miera financovania podľa vás je primeraná a, a kedy si myslíte, že dohoda k týmto nástrojom bude prijatá, ako to vidíte teda z hľadiska termínového. A potom druhá otázka. Príležitosti, ktoré vyplývajú z ekologického dohovoru. Už ste spomínali potrebu podporovať hospodársky rast v Európe a pýtam sa, ako ekologický dohovor eh, vnímate najmä ten mechanizmus a fond pre spravodlivú transformáciu, eh, či to je dobrý nástroj, ako podporovať eh, hospodársky rast brať v mm, Európe a otázka je, nakoľko ambiciozne by tieto nástroje mali byť, či komisia dostatočne vysokú sumu alebo úroveň navrhla a či a ako môžu podporovať tieto hospodársky rast v Európe. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pokiaľ ide o reformu, alebo teda programy podporujúce reformu alebo konkrétne časti tohto aspektu tam e, ešte rokovania prebiehajú. Viete, že to je súčasť celkového viacročného finančného rámca a diskusí o ňoch a my ako predsedníctvo teda e, riešime aj otázky súvisiace s týmto aj celkovo z MFF čakám ešte na politické usmernenie aj taký, povedzme, rámec, ktorý bude k tomuto uverejnený. My sami nemôžeme e, nejako záväzne dnes povedať, e, aký bude časový e, horizont presne, ale vy ako Európsky parlament to, čo je dôležité pre vás aj pre tento výbor, je, že sme na toto pripravení, ako náhle budeme mať túto politickú tento politický stimul, tak potom sa začne s celou tou prácou aj technickou, že sa bude preš, e, teda analyzovať jednotlivý, e, budú sa analyzovať jednotlivé články a to je jedine, čo k tomu môžem povedať. K tomu načasovania, pokiaľ, pokiaľ ide o ekologický dohovor. Mali sme včera prvý ECOFIN e, nášho predsedníctva. Táto téma tiež bola na stole. Diskusia bola veľmi plodná, veľmi konštruktívna, ale zatiaľ teda iba začíname e, s celým týmto projektom, takže komisia, a členské štáty e, nejaké názory vyjadrili. Je dobré, že na začiatku nového inštitucionálneho mandátu máme relatívne silnú e, tému, ktorú máme na stole a ako som už včera povedal, bude to trvať nielen mesiace, ale celé roky, kým nájdeme, dosiahneme istý, istú dohodu, ktorá bude uspokojivá. V každom prípade my ako predsedníctvo sme toto vyjadrili už aj včera na rade, zopakujem to aj tu na v parlamente, teda, že sme plne pripravení započať a zúčastňovať sa na e, všetkých dialogov, ktoré budú potrebné, či na úrovni e, rady, techni- na technickej úrovni a tak ďalej, tak aby sme spoločne a správne dokázali e, v tejto oblasti konať. Ďakujem pekne. Ďalej Paul Tank, SAD. Ďakujem, vítajte pán Marič. Držím vám palce na najbližšom pol roku. Teším ma, že tu ste. Spomínate aj tú tému e, práv podľa krajín. Tam Rakúsko e, zmenil svoju pozíciu a už by na rade mala byť kvalifikovaná väčšina. Fínske predsedníctvo už teraz dáva istý návrh, pokiaľ ide aj o zohľadnenie stanoviska e, právnej služby rady a teda, teda ten právny základ návrhu by sa mal tým pádom vyriešiť a myslím, že si, myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento bod sa dostal naspäť na program e, rady, najmä preto, že už Gary pripravili návrh, pokiaľ ide o výka- daňové e, výkazníctvo. Myslím, že tam máme viac ako 20 uh, veľkých firiem, ktoré E, s tým súhlasia, čiže treba sa poponáhľať. Aké sú ďalšie kroky vášho predsednictva, pokiaľ je túto dôležitú tému? Viem, že sa o tom diskutovalo aj na ECOFINE, aj na formácii pre konkurencieschopnosť, takže ako to vnímate? Ďakujem pekne, pán poslanec. Téma, ktorá sa opäť e, dostala na program. Ak dovolíte, ešte by som k tomu povedal pár vecí aby sme si dobre rozumeli, národné daňové orgány si už dnes vymieňajú informácie, pokiaľ ide o tieto daňové záležitosti v súlade e, so smernicou o daňovej e, správe. A tá otázka, ktorá sa teraz dostala na stôl, e, je otázka verejného prístupu k týmto dátam. Ako viete, my všetci sme v situácii, kde práca na rade celkom pokročila, ale máme tu tato, túto otázku právneho základu, tá je kontroverzná. My ako predsedníctvo samozrejme spravíme všetko, preto budeme sa snažiť o to, aby sme bližšie spolupracovali s členskými štátmi, aby sme identifikovali možné riešenia, aby sme teda mohli e, s týmto súborom e, pokročiť ďalej. Dnes ale sme sa dopracovali k tej úrovni, kde kontroverzné prvky na tú otázku toho právneho základu ešte musíme vyriešiť a potom sa bude pokračovať ďalej. Ale ako som povedal, my sa budeme sústredovať na dialog s členskými štátmi a inštitúciami a budeme sa snažiť nájsť také riešenie, ktoré by ten proces e, posunulo dopredu v Holandsku máme firmu Shell, to je môj nepriateľ a oni dnes dávajú správy alebo výkazy e, podľa krajín e, vo svojich výročných správach. Takže napríklad vieme, že v Holandsku už oni e, vlastne žiadne dane ani neplatia. Ja si myslím, že sa bude táto situácia meniť. Zmeny e, prichádzajú. Hovoríte tam o členských štátoch, ktoré nesplňajú toto. Budete na nich tlačiť, budete sa snažiť to za pol roka nejakým spôsobom e, posunúť ďalej, alebo sú to iba nejaké prípravné aktivity. Áno, pokiaľ ide o tento konkrétny aspekt právneho základu, to nie je naša zodpovednosť. My s tým nevieme nič e, spraviť, nevieme to rozseknúť. Ale keď máte takéto odlišné vnímanie článkov zmluvy treba podporiť dialog. Ako som povedal, nie sú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o to, že toto je súčasť vlastne celého balíčka, kde e, na úrovni rady e, riešime otázku celkovej miery zdanenia a najmä pokiaľ ide o tie BEPS alebo úroveň, úrovne OECD, čo takisto je súčasť našho dialogu, teda ako vylepšiť celkové e, zdaňovanie korporácií na globálnej úrovni, nielen z pohľadu konkrétnych e, firiem alebo konkrétnych členských štátov EÚ, ale globálne alebo širšie. Čiže toto je e, tiež téma, ktorej sa chceme ako predsedníctvo venovať. Ďakujem. Billy Callagher. Renew. Ďakujem. Držím palce vám aj Chorvátsku. Otázka pokiaľ je o ten pakt rastu a stability. E, tu na komisia vykonáva tú revíziu, oznámi to čoskoro, takže na najbližšej schôdzi ECOFINu asi bude príležitosť hovoriť o parametroch tejto konkrétnej revízie. Prečo o tom hovorím? Je to v kontexte vášho predsedníctva a vašich ambícií, pokiaľ ide o Európu, ktorá sa rozvíja. Sú ekonomiky v Európe, ktoré ktorým sa dobre nedarí, rast nie je taký, aký by mal byť. Môže to mať aj dopady, pokiaľ ide o nezamestnanosť alebo zamestnanosť, e, vzdelávania a tak ďalej. Čiže pokiaľ ide o samotnú revíziu, hovoríme tu o stabilite, ale veľmi málo sa spomína rastová stránka tejto konkrétnej politiky. A pokiaľ vykonávame e, revíziu, tá revízia bude nestranná, bude detailne analyzovať dopad, ktorý pakt stability a rastu má aj na, fiskálne, aj na fiskálnu, aj na menovú e, politiku v eurozóne a v EÚ. A okrem toho, pokiaľ ide o ekonomiky a ich schopnosti investovať nie len e, v rámci teda súčasných výdavkov, ale aj z hľadiska kapitálových e, investícií, čiže to sú tie, tie dlhodobé infraštruktúrne e, investície, výskum, inovácie a tak ďalej. Tam máme nedostatky v ekonomikách, práve na strane kapitálovej. A mám tu isté obavy a týka sa to možno ani nie pozície mojej skupiny, ale ja osobne mám isté obavy, že by to mohlo obmedziť konkrétne hospodárstva, aby tie investovali do dlhodobých kapitálových požiadaviek. A keďže demografi- demografia sa v EÚ dosť výrazne mení, kontinent starne, mali by sme sa snažiť začať e, strategicky plánovať, pokiaľ ide o rôzne možné, rôzny možný vývoj. Takže budete robiť veci tak, aby akákoľvek stabilita, teda analýza paktu e, rastu paktu a stability zohľadňovala nielen túto monetárnu menovú stránku a politiku, ako teda vládne výdavky, ale aj tie širšie implikácie a investície do širšej eurozóny, respektíve európskeho hospodárstva z hľadiska dlhodobej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. To nakoniec tiež súvisí s tým, čo tu už zaznelo. Ako som povedal, aj tam môžem to iba zopakovať je to veľmi relevantná, aktuálna otázka. Nakoniec toto je jedna z tých hlavných vecí, ktorým by sme sa mali všetci e, venovať. Ja som možná úvod povedal, že rast máme, ale e, je relatívne pomalý, spomaluje sa, najmä od roku 2018 vyše bol dosť pomalý. E, všetci si pamätáme, ako to bolo počas tej poslednej krízy a v rámci týchto všetkých prvkov, myslím si a dúfam, že v konečnom dôsledku komisia, pretože momentálne ja neviem, nemôžem ani vedieť, aké sú odpovede na niektoré vaše otázky, e, čo presne teda bude súčasťou e, tej správy, to sa všetko uvidí vo februári. V februári prvýkrát e, začneme, alebo teda budeme pokračovať v dialogu k tejto téme. V apríli bude neformálny ECOFIN e, na, v Zahrebe, tam tiež na program dáme aj túto tému, aby sme v dialogu mohli pokračovať. A všetky tie prvky, ktoré ste vyspomínali, e, sú dôležité. Makroekonomická stabilita je e, podmienkou rastu, ale nie je jedinou. Čiže musíme zohľadniť aj investičné aktivity, nielen verejné investície, ale aj súkromné investície v EÚ a v jednotlivých členských štátoch a po skúsenostiach s e, tou krízou, ktorá bola aj fiskálneho charakteru, e, nemali by sme zabúdať e, ani na dopady práve na toto. Čiže ten sixpack aj tupack sú veľmi dôležité a relevantné v tomto ohľade. Spomínam si, že v minulosti sme diskutovali na úrovni rady o tomto a hovorili sme, že potrebujeme zlepšiť zdieľanie informácií a celkové, e, celkovú gramotnosť našich občanov, teda nejde iba o to, aký je rost, rast v daný e, rok a je tu aj ten aspekt, že napríklad e, treba zvyšovať potenciálny rast, e, e potom je tam otázka rozdielov v outpute, to samozrejme nie sú jednoduché témy, ale treba to vysvetľovať a sú to relatívne dôležité témy, takže vážim si vašu otázku aj tie otázky predtým, teda, že paralelne k týmto procesom treba zvyšovať aj povedomie e, o tom, že štrukturálne reformy treba e, podstúpiť. Je to prvok, ktorý môže stimulovať rastový potenciál európskych hospodárstiev. A v každom prípade my sa čak, e, tešíme na celé na toto všetko teda, aj na tú možnú revíziu a pokiaľ ide o to nariadenie Sixpack, Tupac, aj teda na tú diskusiu o tejto téme, na to všetko sa teším. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je Osra Maldekiene za EPP. Ďakujem, pani predsednička, že som dostala príležitosť sa vyjadriť. Ďakujem. A teraz budem hovoriť svojim rodným jazykom. Keď ste predstavili program vášho predsedníctva, Chorvátsko vyhlásilo, že sa budete snažiť o vyváženú dohodu ohľadom multilaterálneho finančného programu. Napríklad eh, sa to týka kohezné politiky, kohezné politiky ale taktiež treba financovať nové výzvy. Vy ste predstavili konkrétny dokument, hovorili ste tam o vzdelávaní, sociálnom zabezpečení a sociálnej politike. A na druhej strane ste zdôraznili, že dlhodobé plánovanie musí vychádzať z rozpočtovej disciplíny a z financovania európskych priorít. No toto všetko znie veľmi pekne, ale ciele Európskej únie môžu byť dosiahnuté len pokiaľ zvýšime príjmy Európskej únie, to znamená dodatočné financovanie, alebo pokiaľ prerozdelíme príjmy a dáme ich na e, vzdelávanie napríklad, e, ale zase na úkor polnohospodárstva. U nás v Litve sú ľudia veľmi nespokojní s tým, že sa znižuje financovanie predovšetkým polnohospodárstva a polnohospodárskí lobbysti sú jedni z najsilnejších v Európe, sú najviditeľnejší a najvplyvnejší v Európe. No a v nových členských štátoch vo východnej Európe sú aj politicky aktívni a to skutočne na vysokej úrovni. Takže sa chcem opýtať, nakoľko budete úspešní pri implementácii vašich ambicióznych cieľov. Chcem sa špecificky opýtať e, na konkrétnu vec. Budete podporovať pragmatické stanoviska a obmedzíte sa na snahu dosiahnuť cieľ za každú cenu, alebo sa budete pridržiavať princípov a budete podporovať potrebné reformy a zmeny, ktoré ste vyhlásili, podľa mňa nie sú dostatočne stížadostivé. Ďakujem. Thank you very much, honorable uh, member of the parliament. Ďakujem, vážna poslankyňa. Nuž, ja už som sa vyjadroval k téme reforiem alebo nástroja na podporu reforiem, tak rovnaká vec sa týka tejto špecifickej otázky. To je, sú také sektorálne úrovne viacročného finančného rámca momentálne. Diskutujeme o, politicky, o politickom smerovaní, o tom sa teda diskutuje na rade. No a som si istý, že lídry štátov budú preberať špecifické otázky vrátane tých, o ktorých ste hovorili vy, aby sme dospeli k nejakému finálnemu návrhu a smerovaniu. No a v súlade s týmto, ako už som povedal, my ako predsedníctvo chceme povedať, a to je dôležité aj pre vás, sme pripravení na ďalšie nadväzné kroky po tom, čo bude e, zverejnené naše všeobecné politické smerovanie. Čo sa týka nového príjmu, neviem, či ste mysleli na novú štruktúru vlastných zdrojov alebo niečo iné, takže toto spadá v podstate pod rovnaký dážnik. Ďakujem. Ďakujeme. Marek Belka za SAD. Thank you. Uh... Ďakujem. Pán minister Marič, už sme hovorili o otázke bankovej únie, alebo presnejšie o posilnení hospodárskej a menovej únie. Už podstatou veci je súčasný pad um, európskej schémy pre postenie vkladov. Takže otázka je, plánujete nejaké nové kroky, aby ste prelomili ten, túto patovú situáciu, možno nejaký nový kompromis medzi štátmi, ktoré poukazujú na potrebu zovzájomnenia rizík a medzi tými, ktoré poukazujú na to, že je treba znížiť rizika. Máte predstavu, ako postupovať? alebo možno ako chcete hľadať nové nápady v tejto situácii. No a druhá otázka je špecifickejšia, týka sa Chorvátska. Ja vítam rozhodnutie Chorvátska vstúpiť do eurozóny. No a jedným z kritérií je na dva roky pristúpiť do systému ERM20. No už kuna bola v podstate zviazaná s eurom, takže by tam nemal byť problém, ale je. Pretože pravidla e ERM2 stanovujú pevnejšie prepojenie, než akú politiku mala Európska, eh, pardon, Chorvátska centrálna banka. Takže nebojte sa, že v rámci ERM2 bude mať eh, kuna väčšiu milu volatility? Ďakujem, vážený poslanec. Čo sa týka IDIS a hlbšieho alebo väčšieho prehlbovania bankovej únie, o tom už som pár slovami pohovoril, môžem len zopakovať, že Samozrejme, budeme viesť dialog na úrovni euroskupiny spoločne s radou, aby, ako ste správne povedali, sme prelomili tú patovú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Avšak opäť sa skúmajú súčasné dva piliere bankovej únie a skúma sa dodatočný pokrok, ktorý očakávame v súvislosti s IDIS. Toto by všetko malo prísť. Takže situácia je taká, že je tu vzájomné pochopenie, čo sa týka prehlbenia bankovej únie ale zároveň tu ten dialog, ktorý bude ďalej pokračovať. Čo sa týka eura a kuny, naše národné meny ARM2, správne ste povedali, vidieť, že poznáte situáciu v Chorvátsku a našu Národnú banku a našu výmenú politiku No už nie len minulý rok, ale v podstate od roku 1993 a 1994 je to takto. Takže v podstate de jura my sme mali e, flexibilný výmenný kurz, ale v praxi sme to mali najprv zviazané s nemeckou markou a teraz e, s eurom. Takže táto fluktuácia za posledných asi 25 rokov bola obmedzená Viedli sme dialog e, s Národnou chorvátskou bankou, toto je nezávislý monitorovací orgán v Chorvátsku, no ale boli tu verejné vyhlásenia, kde bolo povedané, že v súčasnosti sa nedá špekulovať s konkrétnymi číslami, čo sa týka výmenného kurzu v priebehu e, toho prechodného obdobia, no ale očakáva sa, že nepríde príliš vysoká miera fluktuácie kuny. Pravidelne sme ešte pred krízou boli svedkami toho, že na medziročnej báze sa situácia naše meny menila, pretože v lete sme mali príliv turistov, takže vždy tam boli e, určité e, posilňujúce faktory, Takže napriek určitým konkrétnym očakávaniam sa toto v priebehu krízy príliš nezmenilo ani dnes, takže Chorvátska národná banka aktívne podnikla určité opatrenia e, v súvislosti s otvoreným trhom, aby sa zaručila stabilita výmeného kurzu. My máme skúsenosti, takže neočakávame vysokú mieru fluktuácie e, po pristúpení do e RM2. Ďakujeme. Nadväzná otázka. Už nemáme čas. 10 sekúnd. Ja som chcel povedať, že v prípade Chorvátska táto požiadavka pristúpiť do ERM2 v podstate nedáva zmysel. Ďakujem. Pán Jakil Junas. Ďakujem, pani predsednička za túto príležitosť diskutovať o komplexných e, otázkach. Financie sú komplikované, demografické trendy, tie sú znepokojivé, hovorili ste o nich. Migračný problém, konflikty, krízy, o tomto sa hovorí často, ale Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a ďalší e, v podstate strácajú obyvateľov v pracovnom veku, takže o produktívnom veku toto má dopad na udržateľnosť verejných financií, rast, produktivitu. Chcete navrhnúť špecifické kroky a opatrenia, ktoré by túto situáciu riešili. Mohli by ste nám k tomu podať niečo viac? No a taktiež e, na margo viacročného finančného rámca, ktorý sa rysuje. Niektoré nové členské štáty, možno nie je Chorvátsko, ale iné, pravdepodobne budú mať zníženú mieru financovania v rámci politiky súdržnosti a tak ďalej. No a toto v kombinácii s demografickými zmenami v niektorých krajinách, napríklad e, poprvýkrát za niekoľko desiatok rokov v Litve je mierny nárast, ale vo všeobecnosti by to mohlo viesť k matovej situácii, pretože sú tam zmeny taktiež e, percentáže spolufinancovania. Toto by mohlo viesť k vážnym hospodárskym problémom. Takže nejaké zmierňujúce opatrenia, demografické trendy v niektorých štátoch. Ďakujem, vážený poslanec. Áno, veľmi Správne ste to povedali, čo sa týka demografie. Som si istý, že nie len vaša krajina, všetky pobaltské krajiny, e, východo- a stredoeurópske krajiny, vrátane Chorvátska, my musíme na národnej úrovni zistiť, ako vyriešiť výzvy demografi- demografie. My chceme o tom hovoriť na úrovni rady z toho dôvodu, že sa musíme na tom ujednotiť. Nedá sa povedať, že tu bude jednomyselný prístup, alebo všetci sa k tomu postavia rovnako, ale je to dôležitá téma. Takže nikto nemá nejakú čarovnú, čarovnú paličku ani na európskej, ani na národnej úrovni, aby sa problém okamžite vyriešil. Demografické výzvy a súvisiace aspekty, systém sociálneho zabezpečenia, zdravotníctvo, dôchodky, napriek vôli a osvety v súvislosti s potrebou reforiem týchto systémov, čokoľvek, čo urobíte, nebude úplne stačiť, aby sa to vyriešilo. Takže opäť sa vraciam k otázke e, potenciálneho rastu a celkového rastu e, nových pracovných miest toto je asi kľúčová odpoveď alebo dôležitý prvok. Čo sa týka toho, prečo to chceme riešiť na úrovni rady, Naša vicepremiérka má vo svojom portfóliu aj demografické otázky. My rozhodne budeme riešiť túto tému. Rátame aj s podporou vašej krajiny a ďalších, pretože skutočne je to veľmi dôležitá téma. Ďakujeme. A teraz jedna žiadosť od Roberta Rowlanda za nezaradených v rámci spontánnej rozpravy. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa potešením tu opäť dnes byť. Vítam ministra za Chorvátsko. Vyzerá to, že skutočne sa vyznáte. Jedna z vecí, ktoré pravidelne hovorím v tomto výbore, to je škodlivý dopad negatívnych úrokových sadzieb. Skutočne to má e, veľmi e, ničivý dopad a taktiež negatívne úrokové sadzby majú dopad na kapitálový systém. Vy ste potrebujete, aby v kapitalistickom systéme sa dalo operovať, tak musíte mať v podstate zaručenú určitú hodnotu peňazí, ale niektorých firiem sa stávajú zombie firmy, ako je to napríklad v Japansku. A taktiež e, potom banky nie sú ochotné požičiavať, pretože tam nie je žiadna marža, žiadne riadne úrokové sadzby. Takže momentálne vidíme eh, takú bifokáciu na ceny aktív. Toto vedie k novým eh, bublinám. Ja predtým, než som sa stal ehm, politikom, tak som bol eh, manažérom fondu v investičnej banke a mm, aj sa k tomu vrátim. Takže čo týka rizikových parametrov pre Európu, ja som tu počul mnohé inteligentné vyjadrenia od e, poslancov za ID a za EKR ohľadom bankovej únie. A jedna z vecí, čo som chcela povedať, ten e, e, fond SRM je tam asi 500 e, e, miliárd. Pokiaľ príde nejaká kríza, tak je to dosť peňazí. A čo v podstate chceme robiť, aby sme chránili Európsku úniu? Pretože v Spojenom kráľovstve si hovoríme, že nechceme, aby náš najbližší sused opäť prešiel vážnou krízu, aby tam boli vážne deflačné a ekonomické šoky. No a úplne hrozné by to bolo také malé krajine, ako je Chorvátsko. Takže z môjho pohľadu a z pohľadu Spojeného kráľovstva je zásadné, aby sa Európska únia nespoliehala príliš na menovú politiku, teraz keď sú negatívne úrokové sadzby, no a v priebehu minulej krízy, tak rokové sadzby boli asi 4 až 4,5%, takže tam bol manérovací prístor, no ale negatívne sadzby, e, veď e, tam už sa nedá nič robiť, už sa musia tlačiť nové bankovky, no a toto skutočne e, si myslím, že je veľmi zlá možnosť, asi budete so mnou súhlasiť. Takže toto je jeden z hlavných problémov, ktoré tu mám ja. Mňa by zaujímalo od vás, či za vašich to vaše pôsobenie ako predseda rady budete podporovať e, možnosti voľného trhu, väčšia konkurencie, schopnosť, e, hlbšie reformy e, na úrovni ponuky a či budete ochotní postúpiť väčšie rizika. Taktiež, vzhľadom na novú zelenú dohodu, tak sú veľmi prekvapení, že sa E, spoliehame na Deus ex machina, že v podstate je to taký dar od Boha pre celú Európu, a, ale z krátkodobého pohľadu to má skôr ničivý dopad, ako sme videli v Nemecku. V bolo prie, prie, priemysle 40 tisíc ľudí prišlo o prácu, takže skutočne napriek tomu, že je tu určitý slúb eh, tých, ktorí to podporujú, takže ďakujem za to, že ste vydali dali priestor sa vyjadriť. Prepačte, hovorili ste trochu dlho a máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem, ja sa pokúsim hovoriť stručne. Áno, takže váš kontext a vaše skúsenosti v tejto oblasti sú jasné. Ja sa vyjadrim k tomuto ako finančný minister financí Chorvátska. Ja som bol ministrom v období, kedy Chorvátsko platilo viac než 300 e, bazálnych bodov na naše e, štátne dlhopisy a Ehm, aby sme nemali eh, negatívne výnosy, ehm, alebo teraz momentálne sme to sa dostali na úroveň negatívnych výnosov. Takže v podstate, keď máte takúto rozpočtovú situáciu, kde platíte 3,5 eh, HDP na eh, úroky a v podstate vašou jedinou prioritou je znížiť úroveň týchto úrokových platieb, takže taktiež toto môže mať negatívny dopad na hospodárstvo, pretože v podstate e, výnosy zo štátnych dlhopisov, toto má dopad aj na podniky a v podstate aj na domácnosti. Takže um, my sme sa pýtali rovnakú otázku, ako ste teraz položili vy, negatívne výnosy. Ja teraz prechádzam k predsedníctvu, ale ja som presvedčený, že sme momentálne v lepšej situácii, Napriek určitým problémom, o ktorých ste hovorili. Samozrejme, pokiaľ máte negatívne rokové sadzby na e, určité aktíva, tak e, sa to e, potom pretaví aj do iných typov aktív. To sme videli aj v našej krajine. Napríklad v prípade Chorvátska e, trh s nehnuteľnosťami opäť rastie. V našom prípade máme kapitál, máme jadranské pobrežie, ktoré bude vždy e, dosť dôležité. Takže v každom prípade je treba viesť dialog a potom konať kroky a my ako predsedníctvo už sa na to chystáme a nejde tu len o radu, ale aj o Európsku centrálnu banku. Ďakujem. Ďakujem, pán Marič, za vaše odpovede. A teraz máme jednominútovú prestávku a potom prejdeme k ďalšiemu bodu. Um, so please. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Už sme bez tak vo meškaní. So now we are Teraz začneme verejné vypočúvanie s navrhovým kandidátom na post predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Toto je prvý postup e, e, menovania, s ktorým máme dnes dočinenia. Ide o voľbu e, dozorného orgánu, ktorý navrhol pána Jerryho Krasa na post nového výkonného rediteľa. Srdečne vítam vás, pán Kros. E, voľné miesto v EBA e vzniklo po odstúpení pána Adama Farkaša 31. januára tohto roku. EBA oznámil Európskom parlamentu 14.20. 14.20. E, o rozhodnutí zvoliť pána Grossa. Podľa tlačovej správy zvolili ho z viacerých kandidátov e, navrhnutých dizignovaným selečným výborom. V súčasnosti pôsobí ako rediteľ finančnej regulácie politika rizik e, v ústrednej e, centrálnej banky Írska v Dubline. Toto vypočutie podľa taká dôležitý prvok zodpovednosti výkonného riaditeľa pred parlamentom. Je to v súlade s článkom 51 e, príslušného nariadenia, podľa ktorého výkonný riaditeľ e, bude vymenovaný dozornou radou po poradnení parlamentom na obdobie 5 rokov, ktoré sa môže raz predlžiť. Najprv si vypočujeme úvodné vyhlásenie kandidátu, trvanie maximálne 8 minút, potom otázky a odpovedi. Každá otázka odpoveď 4 e, minúty, 1 minúta na otázku, 3 minúty na odpoveď Ďalej uplatníme on-top systém, aby sme stanovili poradie otázok v mene politických skupín. Ak e, e, zostane nejaký čas, e, budeme mať otázky v rámci spontánnej rozprávy. Takže máte slovo. Vážna pani predsednička, ctení poslanci, pre mňa je, pre mňa je veľkou cťou, že môžem predstúpiť pre vás Vďaka e, vašemu výboru pred 9 rokmi e, vznikl mm, orgán pre mm, banky, reagovali sme na finančnú krízu E, treba pokračovať v tejto práci, treba zabezpečiť, aby bankový systém v Európe fungoval e, stabilne, udržateľne a spravodlivým spôsobom, aby podporoval integrované hospodárstvo únie, aby najlepšie slúžil záujmom klientov. E, za týmto účelom EBA potrebuje kvalitné vedenie. Výkonný riaditeľ potrebuje mať strategickú víziu, organizačné schopnosti a osobné vlastnosti, aby to všetko naplnil pod mojim vedením EBA bude mať nasledovné priority. Predovšetkým budeme zabezpečovať kvalitnú reguláciu. Po krízi musíme mm, e, dokončiť e, regulačný rámec. EBA e rozanalizovala odporúčania bazilejského výboru je dôležité, aby eh, úrad využil svoje odborné skúsenosti a pôsobil mm, eh, proti snahám podkopať eh, postkrízový rámec po Brexite. Treba mm, predchádzať regulačnej arbitráži. Je dôležité, aby v tejto činnosti EBA mm, konala proporcionálne, aby sme eh, náležitým spôsobom reagovali na rizikové profily menších inštitúcií. Treba eh, bude eh, robiť analýzu mm, prínosov a nákladov súvisiacich s výkazníctvom, aby znižiť záťaž pre menšie firmy Mali by sme implementovať mm, e, prepracovanú e, smernicu o obnove bank. To prispieje e, do vršeniu bankovej únie. Po druhé, musíme posilňovať dôveru a dôveryhodnosť. Je potrebné zvýšiť dôveryhodnosť bankový systém a dôveru bankový systém aby sme skutočne slúžili zájmom eh, hospodárstva a občanov, eh, musí mať eh, ich zájme v stredobode pozornosti, musí konať spravodlivo, zohľadňovať zájmy všetkých zainteresovaných a konať správne a nie len legálne. Lepšie správanie, kultúra ochrana zájmov spotrebiteľov v bankovníctve má svoje rezervy. Zvýšenie dôvery sa týka aj samotného orgánu pre bankovníctvo. Musíme e, posilniť e, kvalitu e, dohľadu v celej Európskej únii. Musíme lepšie volať svoj členov na zodpovednosť pri dodržovaní očakávaných štandardov. Musíme zobrať si podomúčenie z kauzy Adama Farkaša, uznesenie, ktoré ste schválili v plene minulý týždeň, by malo mať transformačný účinok. EBA e musí prispieť k vytvoreniu rámca, ktorý zabranie opakovaniu tejto kauzy som e, pripravený e, verejne vyhlasiť e, svoje záväzky ohľadom neskôršieho zamestnania. Napokon boj proti praniu špinavých peniazí a financovaní terorizmu, to je obrovské riziko pre náš finančný mechanizmus. Dohľad to musí konať podstatne lepšie. Musíme využiť svoje pravomoci, aby sme riešili problém zlej koordinácie, aby sme dosahli lepšiu kvalitu dohľadu vo všetkých krajinách a tam, kde je to potrebné, musíme využívať svoje kompetencie, aby sme e, žiadali e, e, kroky od príslušných orgánov klimatické rizika a klimatická transformácia právom sa dostali do stredobodov pozornosti financovania udržateľného hospodárstva bude v stredobode pozornosti počas sledujúcich 5 rokov a neskôr bankový sektor a EBA musia zohrať v tom dôležitú úlohu je dôležité, aby sme nepodkopovali náš mandát. E, meniace sa podmienky e, musia sa plne zapracovať do pracovného programu EBA. Napokon technologické inovácie, rýchle, hlboké technologické e, inovácie budú prospešné pre hospodárstvo a spotrebiteľov. Sú tu aj isté rizika. Dôležitou výzvou pre EBA bude prispieť k tomu, aby sme využili prínosy a minimalizovali eh, rizika. EBA zohrava a bude zohravať eh, v tom dôležitú úlohu niekoľko slov o katalizátoroch úspechu. Predovšetkým ide o ľudí. IBA e, e, zamestnáva približne 200 e, spolupracovníkov, musia vedieť spolupracovať, musia byť motivovaní, musia byť rešpektovaní, musíme podporovať rozumanitosť, musíme konať prúžne, budeme využívať svoje skúsenosti práce v stred Centrálnej banke Írska, aby sme posilňovali EBA ako organizáciu. E, po druhé, e, e, dôležitým faktorom úspechu EBA sú vzťahy so všetkými zainteresovanými. Vzťahy medzi EBA a vašim výborom boli napätí, Chcem to napraviť. Chceme vylepšiť transparentnosť a komunikáciu a splním všetko, čo odo mňa závisí. A napokon finančné zdroje budem e, prísne dodržovať rozpočtovú disciplínu, musíme vedieť stanoviť e, priority a e, vzdávať sa určitých priorít a efektívne využívať technológie. A niekoľko slov o sebe samotnom. Od roku 2015 bol som členom užšieho vedenia Írskej centrálnej banky. Mal som na, v zodpovednosti finančnú politiku Írska centrálna e, banka je e, kvalitná, e, má dobré výsledky a to bolo základom transformácie po kríze. Som odhodlaný zabezpečiť kvalitné výsledky a podporovať verejné záujmy EÚ mm, som stravil takmer 4 roky v Európskej komisii. Zapodoval som sa výsledkami E, e, druhého odporúčania bazilejského výboru a som e, pôsobil ako predseda príslušných výborov EBA. Vo všetkých svojich úlohách som bol skalopevne presvedčený, že činnosť v oblasti finančných služieb sa zapodívame činnosťou, ktorá priamo ovplyvňuje verejnosť. Od nás sa požaduje, aby sme boli čestní, aby sme si e, uvedomili, že v prípade, že zlyhame, poškodíme verejné záujmy a blahobyt občanov e, tejto normy som sa vždy pridržoval a budem tak robiť naďalej. E, úloha výkonného rediteľa EBA bude náročná, ale prináša za sebou veľmi veľa príležitostí a vítam túto možnosť. Ďakujem veľmi pekne. Markus Feber v e EPP. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kroz, ak dovolíte, budem hovoriť po nemecky. Veľmi pekne ďakujem za úvodné slova. Dve stručné otázky. Poprvé, e, povedali ste, že medzi e, Európskym bankovým dohľadom a jednotným mechanizmom dohľadu existuje nezdravá konkurencia bolo by e, e, lepšie, aby v oblasti stres testov a prípravy e, príslušnej dokumentácie mali by sme zabezpečiť spoluprácu s jednotným mechanizmom a EBA by sa mala zapodovať tým, čo spadá pod jej vlastný mandát. A pokiaľ ide o PSD 2, to veľmi ovplyvnilo bankovníctvo a mm, treba prispieť k tomu, aby my ako spotrebitelia e, mali nové možnosti v oblasti spoločnosti fintech. A bolo by dobré, aby EBA nebola e, e, organizácia, ktorá lobuje iba banky, aby využila možnosti digitalizácie, aby sme všetci to vedeli využiť. Uh, Pokiaľ ide o vzťah medzi EBA a jednotným regulačným mechanizmom, когда tento mechanizmus e, e, bol poprvé zriadený, a to bolo v, tom čase obrovským krokom e, smerom dopredu, ale úloha dovršenia bankovej únie zostáva. Je to pre mňa osobne aj pre ďalších výrazná priorita, ak vznikol tento mechanizmus. Vyvstali otázky, ako e, EBA bude e, spolupracovať s SSM. A v tom čase e, boli určité výzvy v našich, v našich vzťahoch. Tu sú dve odlišné úlohy a navzájom sa podľa mňa doplňajú a je to veľmi efektívne. Na jednej strane SSM M zodpovedá e, priamo za dohľad e, nad e, bankami systémovo významnými ustanovíznymi v oblasti mm, bankovej únie a nepriamo za mm, menej dôležité inštitúcie a EBA stanovuje normy pre celý jednotný trh. Myslím si, že robí to veľmi efektívne a to, čo sme pozorovali po kríze, Mm, toto všetko zmenilo. Teraz e, sa ocitáme v úplne inej situácii než predtým. To je veľmi dôležité, ten dôraz na jednotný trh, ako aj na to, e, ako sa uplatňuje jednotné pravidla v SSM. Okrem toho EBA výrazne e, úspešne prispela k Eh, bankovej únii a činnosti SSM. Eh, jednak eh, máme jednotné pravidla a SSM robí dohľad nad dodržovaním týchto pravidel, pokiaľ ide o usmernenia technické normy, smernice. A tu veľmi dôležitú úlohu zohráva EBA, čiže je tu značná komplementarita medzi týmito dvomi prvkami Hovoríte o výzvach. To sa týka aj mojich vlastných skúseností. V akejkoľvek organizácii, v akomkoľvek, ak, akomkoľvek systéme je dôležité, aké sú výzvy a pohľady. Podľa mňa EBA e, kladie hlavný dôraz na e, reguláciu, na usmernenie e, určenie štandardov a očakávaných postupov a to potom platí v celom jednotnom trhu a snaží zabezpečiť e, dôslednosť e, aj e, z hľadiska implementácie. Tento proces vzájomný dialog a interakcie medzi dvomi vetvami je veľmi dôležitý prvok. Je to podľa mňa úspešné. Samozrejme sú tu aj určité problémy, ale v celku táto interakcia je úspešná. Spomenuli ste PSD a úlohu súčasných bank v centrál, Írskej centrálnej banke som e, sa zapodoval inováciami a finančnými technológiami. Kľúčovou súčasťou tejto činnosti bola e, e, uskutočniť, umožniť spotrebiteľom využiť všetky prínosy nových technológií, nových subjektov. To umožní systému prekvitať nie treba e, sa obmedziť iba na to, ako to ovplyvní existujúce štruktúry. Samozrejme, musia sa uvedomovať rizika, ale dôležité je umožniť hospodárstvu, aby e, príchod nových inovačných e, spoločností bol na prospech hospodárstvu. Máme otvorený prístup, ktorý je technologicky neutrálny. Ďakujem veľmi pekne. Paul Tank, SED. Ďakujem, pani predsednička. Pán Kross, spomínali ste otázku dôvery. Týka sa to aj EBA. Moje otázky, dve otázky sa týkajú dôvery a dôveryhodnosti. Poprvé, ako e, člen e, dozornej rady EBA e, ste boli rozhorčení z odchodu pána Farkaša. Eh, pokiaľ ide o podmienky tohto toho. A čo sa týka vplyvu na integritu EBA, keď tu veľmi eh, úzke vzťahy medzi eh, bankovej lobby a zamestnancem EBA. A teraz otázka rodovej nerovnosti. Takmer všetci členovia výkonnej rady sú ženy a mm, dozornom orgáne prevladajú ženy. Súhlasíte s tým, že mm, na každú pozíciu treba nominovať aj mužov a žien a potom umožniť parlamentu, aby sa definitívne rozhodol, čo hodláte urobiť, aby ste zabezpečili rodovú e, rovnosť e, pri e, rozhodovaní o hospodárskych otázkach. Ďakujem. Pán Tank, pokiaľ ide o pána Farkaša, v prvom rade, ako som povedal u úvodnom slove, uznesenie parlamentu je riadne dôležité v tomto smere a bude mať e, e, transformačný účinok na to, ako sa to bude riešiť e, vo všeobecnosti do budúcna. Ja tu vnímam tri aspekty keď človek odchádza e, z e, užšieho, e, vyššieho úrovne riadenia vo verejnej sfére do súkromného sektora. Jednak tie informácie, ktoré má dispozícii, to, ako ich vedie využiť. Po druhé, je tu hľadisko schopnosti ovplyvňovať E, ľudí, ktorí e, pre nich pracovali, alebo s ktorými pracovali predtým. A po tretie, a to je veľmi dôležité, je tu e, záležitosť stimulov, ktoré fungujú vo, v systéme. Ak existuje jednoduchý, neobmedzené, jednoduchá neobmedzená možnosť odísť z verejného do súkromného sektora, to je e, e, negatívny e, stimul z hľadiska toho, ako si budú vnímať vedúce predstaviteľe vo verejných funkciách svoje budúce kariérne možnosti. Myslím si, že obmedzenie, ktoré sa e, uplatňuje e, e, voči pánovi Farkášovi, dve z nich. Súhlasím, že otázka vynúcovania plnenia pravidel nie je jednoduchá a správne ste na to poukázali v parlamente. Musíme to skúmať hlbšie či nie sú tu možnosti zvýšiť vykonateľnosť týchto obmedzení a záležitosť E, potreby obdobia zákazu e, práce pre súkromný sektor. E, to je niečo potrebné a nie je to vypichnuté v podmienkach zamestnania. Myslím si, že tu musíme byť jednoznačné, ak ste v úšom vedení vo verejnom orgáne, chcete odísť do súkromného sektora, Myslím si, že to je dobrý príklad. Potom treba e, zaviesť určité obdobie zákazu konkurencie, napríklad dva roky. A som, e, som pripravený podpísať vyhlásenie s vašim výborom e, ohľadom toho, že počas e, dvoch rokov nebudem zamestnaný v súkromnom sektore e, po o, tom, ako odídem e, z verejnej funkcie. Čo sa týka vzťahu medzi EBA a keď som eh, pôsobil v AFME v súvislosti s, eh, so snahami po kríze obnoviť eh, fungovanie systému, podľa mňa bolo veľmi, veľmi dôležité, aby celé odvetvie zmenilo svoju spoluprácu s regulačným orgánom a s legislatívcami. Ehm, myslím si, že e, po kríze vznikla e, integrácia medzi podnikateľskou sférou a e, regulačnou sférou. Vznikli príliš úzke vzťahy. Vznikol dojem, že záujem e, e, príslušné odvetvie e, je primárne a za to verejnosť musela veľmi draho zaplatiť. A po kríze toto odvetvie musí zmeniť svoj prístup interakcii s legislatívcami. A máme ľudí, ktorí to dokážu. Máme určitú úlohu, mal som úlohu v tom smere, že ak e, chceme to zmeniť, e, treba sa angažovať s tým, aby celá odvetvie e, si počínala inač. Takže pokiaľ ide o vzťah medzi APME a EBA, je veľmi dôležité, aby celé finančné odvetvie fungovala v zmysle pravidel vhodného počínania tí, ktorí pracovali pre AFME, e, musia k tomu pristupovať primerane, e, skepticky i nezávisle. Vieme, že môžeme e, mať prospech z insiderskej informácie a musíme vedieť povedať, že to stačí viac, než to nepotrebujeme. Čo sa týka tej rozmanitosti, Áno, je to dôležitá e, vec u nás e, v Bank of Ireland. E, diverzita je na prvom mieste. Máme tam vysokú mieru aj rodovej rozmanitosti. Napríklad u nás je to 60% žien, 40% mužov, čiže táto rodová rozmanitosť alebo akákoľvek iná je veľmi dôležitá, ak nechceme fungovať v rámci grupsinku, takže áno, súhlasím s vami. Ďalej Stefany, Kortánc eh, Riňu, ďakujem pekne. Mám eh, dve otázky. Podobne ako Poltank spomínal. Poprvé, eh, konflikt záujmov. U nás na výbore proti tomu bojujeme a už som aj na panárke vlastne, ale na panárke tiež parlament hlasoval za uznesenie EKON, kde sa žiada, aby EBA E, zažila svoje rozhodnutie, e, aby pán Farkáš mohol pracovať v tej novej súkromnej funkcii po tom, čo bol e, funkcionom v rámci EBA a uznesenie parlamentu teda o tomto hovorí aj vo vašom prípade. Teraz kandidujete na funkciu v EBA, predtým ste pôsobili inde a vlastne tá, to uznesenie spomína túto, tento možný konflikt zájmov medzi verejným a súkromným sektorom spôsobom, ktorý e, môže e, znižovať dôveru občanov v naše inštitúcie. Vy ste teda hovorili o dôvere, o kredibilite inštitúcie. Čiže poprvé v tomto kontexte ako, kontexte, ako vo vašom prípade konkrétne nejaké mm, podozrenia, pokiaľ ide o konflikt zájmov, ostraníte a presvedčite ľudí, že budete nestranne a nezávislo konať. Po druhé, toto sa týka aj otázka priority, ako lepšie podporovať teda pomer mužov a žien. My o tom tiež jasne hovoríme, e, na rozdiel od toho, čo bolo na výbore Ekon povedané. Nemáme tu e, žiadneho e, žiadneho kandidáta ženského pohľavia, ktorý by, teda, ktorá, kandidátky, ktorá by mala porovnateľnú kvalifikáciu. Vy, keby ste sa stali predsedom, alebo teda rejiteľom, ako by ste e, zgenerovali alebo zaručili e, istú takúto e, zmiešanosť alebo lepší pomer mužov a žien v rámci EBA. Ďakujem. Ďakujem. Pokiaľ ide o tú konkrétnu otázku, čo sa pýtate, ako by som zabezpečil dôveryhodnosť AFMI a teda aby nedochádzalo k nejakému konfliktu zájmov alebo k dojmu. Ja už 5 rokov e, vlastne som pracoval mimo AFMI a ako som spomenul ľudia, ktorí pracujú najprv v súkromnom sektore a potom vo verejnom sektore, alebo naopak, je to samozrejme dôležitá vec. Transparent International v tomto tiež e, veľmi konštruktívne artikulovali isté princípy a medzi tie e, princípy patrí to, že je tam istá výhoda toho, aby človek e, bol e, zamestnaný aj v súkromnom, aj vo verejnom sektore, pokiaľ je to nastavené správne. A oni teda nepovedia, že akéto obdobie by malo presne byť, ale takéto obdobie cooling off by, by malo byť povedzme rok či dva roky, aspoň v môjom prípade to 5 rokov, 5 rokov, čo som e, pracoval v tom AFMI a to si myslím, že likviduje akúkoľvek predstavu toho, že by som bol nadalej nejako blízko prepojený s touto organizáciou. To je môj názor. Po druhé, počas tohto obdobia ja som podporoval e, regulačné zmeny, regulačné prístupy, ktoré nie sú v súlade s tým, čo by niektorí ľudia e, v priemysle alebo v tom sektore e, chceli e, podporovať. Napríklad riešili sme Brexit, čo znamená Brexit pre napríklad írske bankovníctvo a bola, bol tam veľký tlak zo strany rôznych aktérov v tom zmysle, teda to sa netýka samozrejme iba Írska, že teda všetky tieto firmy, keďže chcú z Británie alebo budú musieť z Británie odísť, nebolo by dobre, keby prešli do tejto alebo inej jurisdikcie. Nebolo by dobre, keby sme mali taký Mm, prístup, ktorý v tomto bude koordinovaný v Írsku. A ja som v tomto bol veľmi aktívny, sme jasne hovorili, že nebudú žiadne kompromisy, pokiaľ ide o naše normy, že my rozhodne nebudeme ako regulátor sa snažiť e, e priťahovať banky do našich e, jurisdikcií. Čiže boli sme to transparentní, zároveň e, aj prísni, pokiaľ firmy chcú byť regulované a povolené v Írsku, tak musia byť naozaj prítomné v tej jurisdikcii, reálne prítomné a musia musia splňať všetky naše regulačné podmienky a normy bez akýkoľvek eh, výnimiek. To podľa mňa bolo veľmi dôležité. A potom momentálne robím eh, prácu, ktorá sa týka implementácie rámca individuálnej zodpovednosti v prípade našich finančných firiem. Okrem iného som spomenul eh, dôležitosť zmeny kultúry a správania sa Výrsku podľa mňa e, patríme medzi e, tých pár krajín v Európe, ktoré sa snažia z hľadiska regulačného e, zaviesť taký ramec, kde senior, teda ten vyšší manažment sa snaží jasne artikulovať, za čo sú zodpovední, aká je štruktúra zodpovednosti v rámci tej organizácie, tak, aby sme mohli splniť jasne artikulované normy, ako to splniť. Takže implementácia takéhoto rámca je mojou úlohou. A ak dovolíte, pokiaľ ide o rozmanitosť ešte raz. Ako som už povedal pánovi Tangovi, je to dôležitá vec. Jedna z hlavných, uh, um, jedno z hlavných poučení eh, alebo ponaučení z tej krízy je groupthink, čiže ak ľudia sú rovnakého, z rovnakého pozadia tak, eh, alebo rovnakého backgroundu, tak častokrát nie sú tam rôzne názory, takže my chceme mať teda kandidátov, ktorí sú rozmanití, rozmanití aj rodovo, aj inak a toto ja na Centrálnej banke v Írsku sme aj e, som dosiahol alebo pomohol e, dosiahnuť. Čiže ja si myslím, že diverzita v rámci EBA, EBA je relatívne silná a myslím, že tak by to malo byť aj do budúcna. Ďakujem pekne. Podobne ako kolegovia ešte pripomeniem, že teda keby sme sa mohli držať e, princípov jedna otázka a jedna minúta, pretože v opačnom prípade nestihneme všetky Eh, otázky. Sven Giegold, nech sa páči. Ďakujem. Chcem zvorazniť, že podľa mňa tu nehovoríme o otázke cooling off. Áno, eh, tých rokov určite eh, bolo relatívne dosť, odkedy ste vy odišli z AFME, ale otázka je, či ste vhodnou osobou na to, aby ste boli lídrom v rámci EBA Čiže k tomuto, keby ste nám mohli dať jasnú odpoveď, Poltank sa pýtal otázku, akú úlohu ste zohrávali, pokiaľ ide o to rozhodnutie Farkas, akú pozíciu ste vy mali v rámci e, tej e, rady. E, požadovali ste dlhší cooling off, ktorý by bol záväzný a taký všeobecný ako princíp, alebo nie. A keď ste boli členom tej e, dozornej rady, tak keď EBA dala bokom svoje rozhodnutie, pokiaľ ide o Danske bank, tak ako ste vyhlasovali, ako ste chceli chrániť prácu zamestnancov EBA v tom smysle, že teda nemá byť nejakým spôsobom daná bokom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zareagujem. Prvá otázka. Keď sa pozriem na E, regulácie pre zamestnancov. Myslím, že v tejto oblasti už sme v inej situácii, než v akej sme boli svojho času. Keď sa pozrite na text nariadenia, ktoré, ktoré tieto otázky rieši, tak máme tam formuláciu, ktorá hovorí, že je veľmi dôležité dávať tam isté obmedzenia, E, že tu jednotlivci majú práva, právo nejakým spôsobom si zarábať a teda ten prístup, ktorý sa častokrát príjma, je taký, že sa snažíme konflikt zájmov riešiť tým, že sa tam nejaké primerané reštrikcie, obmedzenia dajú. A keď aj na ten prístup, ktorý zvolila komisia, tak tento bol tradične tiež príjmaný. A súhlasím s vami, že do budúcna sa to e, musí zmeniť, treba to zmeniť, pokiaľ ide o mňa osobne, ja som požadoval isté e, sprísnenie e, požiadaviek, ale nehovoril som, že by mal tam byť zákaz ako taký. Ak by to e, bolo opäť na stole, tak možno by som to prehodnotil, pretože z tohto scenáru som, sme sa poučili, takže rozhodnutie EBA, EBA ste podporovali, áno, podporoval, to je škoda a potom Danske Bank. Tam išlo nedodržanie e, legislatívy EÚ a bol tam vyšetrovanie vo vzťahu k danským a estonským orgánom. Môj názor bol a naďalej je, že išlo tam o dôkazy, že boli isté e, slabé stránky až zlíhania, pokiaľ ide o vykonávanie dozoru v týchto konkrétnych prípadoch. Bola to veľmi zložitá záležitosť, zložitý prípad v tom zmysle, že poprvé riešili sme požiadavky a aktivity, ktoré boli z dávnejšej minulosti, bol tam právny rámec, ktorý sa medzičasom zmenil a potom bola tam otázka a naďalej tu je otázka, v ktorej fáze e, nejaká, e, nejaký nedostatok v oblasti e, dohľadu sa stáva nedodržaním práva Európskej únie. Takže môj názor bol, že možno, že tam došlo k nedodržaniu e, legislatívy a náš názor teda bol, že sme nemali dosť času na to, aby sme všetky fakty mohli, si mohli preštudovať a že bol potrebný ďalší čas na to, aby e, to vyšetrenie mohlo prebehnúť. A to som jasne povedal teda, že e, stanovisko bolo také, že sme mali tam proste obmedzenie dvojmesačného obdobia, ktoré je v legislatíve uvedené a že ďalší čas proste nebol. Do budúcna by som to vnímal tak, že treba to nejakým spôsobom riešiť, pretože áno, je to oblasť, kde potrebujeme E, musí, kde potrebujeme aj príslušné orgány, e, proste e, nutia, aby konali transparentne. Otázka, čiže vy ste podporili to rozhodnutie, aby tá správa išla bokom. Šelník nie, nehlasoval som za, toto, za tento návrh. Ja som iba hovoril, že treba um, viac času. Ako ste teda hlasovali? Zdržal som sa, pretože v tom čase neboli ešte fakty dostatočné na to, aby sme to vedeli e, rozhodnúť primerane. Pán Beck, nech sa páči, dobrý deň. Budem hovoriť po nemecky. Mám dve otázky. Najprv začnem s jednou a potom prípadne druhou, ak stihnem. Takže podľa e, najnovšieho e, rizikového dashboard od EBA, čo sa týka návratnosti na investície v porovnaní s tretím kvartálom 2018 len v 7 až z 19 štátov eurozóny e, táto návratnosť e, stúpla, vo väčšine štátov teda klesla. Takže otázka. Európska komisia obdržala e, moju otázku ohľadom toho, či je tu celkový negatívny dopad Eh, negatívnych eh, úrokových sadzieb na situáciu a prekvapivo mi odpovedali, že áno. Takže aký si myslíte, že bude mať toto na rentabilitu eh, predovšetkým bank v eurozóne? Ďakujem. I think, I think the, um... Ďakujem. Sektor bankovníctva v Európe je podľa mňa naďalej v kontexte, kde mm, nekoná úplne tak aktívne, ako by mohol. Máme tu viaceré výzvy, negatívne úrokové sadzby, alebo nízke úrokové sadzby sú súčasťou problematického prostredia a nie je moja úloha povedať, aké by mali byť tie úrokové sadzby. Podľa mňa, čo je dôležité, je, alebo pre mňa, čo je dôležité, je to, akým spôsobom to riešia banky, ako k tomu pristupujú. A Eh, jedna vec, ktorú treba eh, vyriešiť, je znižovať úroveň fragmentácie v jednotnom trhu a takisto aj v rámci bankovej únie. Myslím si, že momentálne banky po kríze sa proste eh, dostali tak povedať, naspäť za hranice, alebo teda do hraníc svojich krajín, tým pádom majú obmedzenejšie trhové prostredie a táto fragmentácia by sa mala znižovať, diversifikácia by mala stúpať a takisto aj schopnosť e, byť aktívny na širšom e, trhu. Pokiaľ ide o úroveň pomeru nákladov a príjmov bank, tie možno e, neklesali úplne tak, ako by niektorí si boli predstavovali, takže to je možno taká ďalšia výzva pre banky do budúcna. Pokiaľ ide o úlohy EBA, tam je okrem iného aj úloha transparentnosti, a úloha toho, aby vyhodnotenie rizika, ako ste aj nakoniec vyspomínali, že toto vyhodnotenie má byť v dispozícii a investori by mali mať tieto informácie. Momentálne e, banky tradujú na istej úrovni a podľa mňa chýba tu dôvera voči sektoru bankovníctva. Takže úlohou EBA je, aby tieto dáta boli k dispozícii, aby sa dali interpretovať, aby sa dali využiť a aby sa dali používať aj v rámci e, analýzy rizika, aby sa mohli vykonávať aj stres testy v tejto súvislosti. Momentálne prebieha konzultácia, ktorá bola uverejnená o tom, ako by tento stres test do budúcna mohol vyzerať. Takže nízkoúrokové sadzby určite sú problematickým prostredím pre banky. Banky majú mnohé ďalšie problémy a je úlohou EBA, aby tento sektor dobre reagoval na tie výzvy, ktoré existujú. Ďakujem pekne. Ďalej pán Jurzica. Thank you. Ďakujem. Máme tu tie e, nenulové rizikové hodnoty, pokiaľ ide o vládne dlhopisy. Ako by ste to e, navrhli riešiť toto, že banky majú dlhopisy e, vlád a zase vlády potom chcú alebo majú bailoutovať tie banky. Čo s tým? Ďakujem. Po kríze po tej eh, aj dlhovej zóne, eh, dlhovej kríze v eurozóne sa jasne ukázalo, že to, o čom hovoríte, to je taký ten doom loop medzi eh, bankami a štátmi, medzi vlád, vládami teda bankami, že to je veľmi dôležitá vec. My ako komunita, finančné služby, aj regulátory, aj legislatóri sme v tomto dosiahli istý pokrok. Dnes už máme rôzne nástroje, ktoré sú k dispozícii a samozrejme v konečnom sledku ide tu o Bank Recovery and Resolution, o túto smernicu a tam máme dnes v legislatíve a už sa to aj implementuje stanovisko, že keď banky zlyhávajú, tak musia to byť akcionári a e, veriteľia, ktorí na to doplácajú. To je veľmi dôležité. Tam ešte úplne nie sme, aby teda toto bolo úspešne tento e, princíp, ale napríklad BR2 čo parlament nedávno prijal, to by tiež išlo týmto smerom a teda máme tu konkrétne výsledky pokiaľ jednotlivé firmy a dosahujeme pokrok týmto smerom, to musí pokračovať aj naďalej. A takisto kompletizácia pilieru 2, pilieru 3 e, bankovej únie. Tam teda sa snažíme zabezpečiť, aby sme mali dos- e, disponibilitu likvidity v tom uznesení a to všetko toto je to všetko je dôležité. Potom dôležitá otázka je, ako riešime otázku, to čo si spomínali vy, tú nulovú otázku v súvislosti so štátnymi dlhopismi. Uh, už bolo povedané, že to nie je vhodné. Uh, ten uh, by mal byť nulovo rizikový, ale o tom nerozhodujú uh, regulátori. Je to otázka legislatívna a treba ju riešiť. Viem, že sú rôzne diskusie v tejto oblasti, ktoré prebiehajú, ako toto vyriešiť, či riziko koncentrácie a tak ďalej ale z hľadiska prudenčného je správne povedať, že by tu mala byť diferenciácia. Ďakujem e, pekne, Jose Guzmán, Google, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani e, predsednička. Myslím si, že dôveryhodnosť EBA je dosť nízka aj v súvislosti s prípadom Farkaš a hoci je pravda, že nariadenia umožňovali ten postup, uvidíme, ako to rozhodnutie nakoniec sa e, uzavrie, pretože mal sa tu aj e, chrániť verejný záujem, pokiaľ lobby osloví nejakého regulátora na vysokej úrovni, v rámci toho konkrétneho sektoru, tak spraviť to prečo? Preto, aby mali k dispozícii informácie a kontakty a toto presne sa stane aj v prípade tohto prípadu e, Farkaš. A tie obmedzenia, ktoré tam boli nastavené, sú absurdné podľa mňa. A pokiaľ ide o vaše prípadné vymenovanie, proste ako keby EBA nebola úplne racionálne. E, racionálne. Ja som mal pocit, že už to snad ani nie je možné takto postupovať, ale Máme tu uznesenie parlamentu a to uznesenie neslúžilo na to, e, žiaľ, na čo sme chceli, aby slúžilo. Nede o to, že tu e, mení e, teda verejná a súkromná e, kariéra, to je v poriadku, to nie je problém samo o sebe, to nie je problém samo o sebe, ale je tu o to, aby človek, ktorý najprv robil e, normy a potom robil lobby v tej istej, v tom istom sektore, proste to, to nie je v poriadku. Tam treba postupovať racionálne a vyzerá to, že EBA nie je taká racionálna tejto otázke ani predseda alebo rejiteľ EBA. A začína to už aj v tomto prípade Farkas a takisto aj v prípade mm, teda riešenia kandidátov, ktorí ktorých riešime teraz. Čiže podľa mňa toto do budúcna by sa malo lepším spôsobom riešiť. Ďakujeme v každom prípade za tie vyjasnenia, ktoré ste nám poskytli, ale ešte ste nám stále nepovedali, čo spraví, ak teda pokiaľ ide o tú, o tú rodovú e, rovnováhu, čo konkrétne e, v tejto oblasti si ochotný spraviť. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Iba to zopakujem, že pokiaľ ide o prípad pána Farkaša a AFME, bolo po kríze veľmi dôležité, aby sektor menil spôsob, ako postupuje. Bolo to dôležité, aby priemysel alebo ten sektor prestal eh, s takým konaním a lobovaním, aké bolo pred krízou, aby proste postupovali správnejšie. Za toto ľudia museli byť zodpovední a aj som, ja za to zodpovedný bol. Ja som, e, myslím si, svoju prácu si v tejto pozícii vykonal veľmi dobre a jasne som povedal, že e, nejaké nejaký loving povedzme, robíme pokojným spôsobom, racionálnym spôsobom, pristupujeme e, primeraným spôsobom. Napríklad nemal som tu nikdy e, beč na prístup sem do parlamentu, ani som to nepotreboval, pretože moja úloha bola, aby fakty boli k dispozícii, aby, e, k dispozícii, aby ten výskum prebehol, aby tie dôkazy boli k dispozícii. Čiže toto bolo treba spraviť, ak sme chceli zmeniť to, ako funguje tento systém. A myslím si, že toto sa nám aj podarilo. A myslím si, že potom je veľmi dôležité, alebo teda zložité, ťažké povedať, že hoci vy už v tejto pozícii 5 rokov nie ste, tak stále si myslíme, že aj tak je to problém. Spravili ste to z dobrých dôvodov, boli ste úspešní, dosiahli ste svoje ciele, už 5 rokov e, tam nie ste, ale aj tak sa nám to nepáči. To je zvláštne podľa mňa. Pokiaľ ide o tú rodo, rodovú rovnováhu, ako som už povedal, je veľmi dôležité, aby štruktúry, napríklad tam, kde teraz pracujem, máme veľmi flexibilné pracovné nastavenia, e, sme takí family friendly, e, pokiaľ ide o to, čo umožňujeme našim zamestnancom. Sme veľmi otvorení, pokiaľ ide o nejaké materské dovolenky, práca z domu, ehm, home office teda a všetky tieto veci. Takže ja pozbudzujem e, ľudia, aby konali takto, takže u nás e, v Centrálnej banke v Írsku je súčasťou e, nášho úspechu aj to, že sa potom e, nám darí ľudí po materskej dovolenke dotiahnuť naspäť a že tie ich zručnosti, e, tie vedomosti, ktoré majú, potom zase prinesú naspäť do našej práce a e, ďalej môžeme pracovať spoločne. Čiže my sa snažíme vždy postupovať tak, aby to, akým spôsobom nastavíte e, to, čo hľadáte, e, u ľudí, tak aby to bolo pozitívne vo vzťahu, ľudí, vo vzťahu k ľuďom, ktorí povedzme boli na tej materskej dovolenke a tak ďalej. Proste celý ten systém sa snažíme nastaviť takýmto spôsobom a aj sme to v praxi spravili, že proste robíme všetko preto, aby sme u nás na našej centrálnej banke v Írsku mali také pracovné prostredie, kde sa ľudia radi vracajú alebo môžu odchádzať na materskú dovolenku. Podľa mňa e, je to vidieť, že sa snažím. Ďakujem pekne, už máme času málo, 10 minút meškame, ale mám tu viaceré žiadosti o vystúpenie. Uh, catch the eye question. Mám tu niekoľko žiadostí do spontánnej rozpravy. Rada by som vám dala priestor, ale musíte hovoriť stručne a vecne. A taktiež je tu podmienka, že musíme skrátiť budúci bod programu. O tých absolutóriach budeme aj tak hlasovať zajtra, takže môžeme to robiť takto. Najprv Danuta Hübner za EPP na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa opýtať na úlohu EBA pri znižovaní rizika a ukazovateľov e, zdieľania rizika. Čo môže EBA robiť v tejto súvislosti? Takže je tu celá škála vecí. jedna z vecí, o ktorú teraz ide, to je implementácia brrd 2 Tento parlament to v minulom období schválil. Takže to je treba dosiahnuť. Čo sa týka MPR a teda tých eh, hlavných ukazovateľov zdieľania rizika. Toto viem ja z mojej jurisdikcie, teda vedomosti z prvej ruky. To je dôležitosť toho, aby sa znížili MPL bank. Predovšetkým je treba zobrať do úvahy záujmy e, spotrebiteľov a taktiež ľudí, ktorí si zobrali hypotéku. Takže nám sa zadarilo v Írsku, mali sme úspech, pretože sme zaviedli etický kódex ohľadom eh, hypotečných eh, záruk a predovšetkým sa zobrali do úvahy eh, teda záujmy spotrebiteľov. No a potom je treba sa pozrieť na to, ako banky znížia MPL. No a samozrejme nie je tu nejaké univerzálne riešenie, možno e, je tu nejaký e, zásah dohľadného orgánu alebo podobne. Je treba si stanoviť jasné ciele, ale nie je tu žiadne jednoduché riešenie. No a potom napríklad EBE e pracovala na kritériách ohľadom sekuritizácie a tam sú rôzne metodiky, No a čo bolo zásadné, to boli definície. Museli sme mať zavedené riadne presne definície. Takže všetko toto sú dôležité aspekty. Takže aby som to urýchlila. Tri otázky naraz a potom odpoveď. Mikio Giori za EPP. Ďakujem. Pani predsednička, musím povedať, že sa mi veľmi páčila vaša odpoveď ohľadom otázky integrity a taktiež, ako vidíte, rodovú vyváženosť a že ste vždy dávali rovnaké príležitosti mužom aj ženám. A som veľmi rada, že e, rada dozorcov EBA vychádza nie len z rodovej vyváženosti, ale aj zo schopností. No a jasne ste to videli na našich reakciách. Ja sa pýtam na krajiny mimo eurozóny. Je tu nová podmienka krajín, ktoré idú pre krajiny, ktoré idú vstupovať do, do Európskej únie, aby sa stali súčasťou bankovej únie. Podľa vás, ako funguje táto podmienka a z vašej skúsenosti ako dozorcu v tejto oblasti, ako to vyzerá s prípravou týchto krajín? Ďakujeme. Robert Rowland za nezaradených. Ďalšia otázka, 30 sekúnd. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, či si myslíte, paralelne teda s príkladom Írska, kde boli ex, extrémne negatívne, extrémne nízke negatívne e, úroky, či toto potom e, sa pretavilo do aktívovej bubliny pôžičky pre podniky a malé stredné podniky v podstate nenarastali a všetko, sa to, všetko to smerovalo do e, bývania. Je toto problém, ktorý sa bude musieť riešiť? Ďakujeme. A posledný je Francis, ale posledná je Francis Fitzgerald za EPP. Ďakujem. Vy ste jasne povedali, že za posledných pár rokov ste pracovali v Centrálnej banke, že ste regulovali írske bankovníctvo e, po kríze. Toto bolo skutočne veľmi ťažké obdobie aj s Brexitom. Ja poznám vašu prácu aj v oblasti rodovej e, rôznorodosti a že ste skutočne veľmi čestná osoba. Čo sa týka etického e, správania v bankovníctve, čo by ste mohli robiť, aby ste toto podporili? No a Taktiež, ako ste sa poučili z vašho pôsobenia v Írsku eh, v období po kríze a čo si z toho odnesete do EBA? Ďakujeme. Pán Kros, máte tak 2-3 minúty na odpovede. Ďakujem. Čo sa týka bankovej únie, áno, banková únia bola vždy otvorená krajina mimo, mimo eurozóny, no ale hlavná logika je tá, že pokiaľ máte rovnakú menu, tak musíte mať aj jednotný prístup k bankovému systému, musíte mať rovnaký dozorný orgán, rovnaký systém, taktiež eh, poisťovania. No a Ten doom loop, ktorého sme boli svetkami v tých nebezpečných eh, situáciách eh, okolo bank, ďalej, že tam boli problémy a so spoločnou menou Viem, že niektoré krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny, tak zvažovali pristúpenie e, do bankovej únie. Takže, keď ja sa na to pozerám z pohľadu regulátora, už nehovorím o hospodárskych a finančných otázkach, e, Takže ja to vidím tak, že sú tu veľké synergie a prínosy z toho, že by sme mali jednotný dozorný mechanizmus, kde my ako spoločenstvo by sme spolupracovali v spoločných tímoch, kde by sme sa e, mohli podeliť o názory, o skúsenosti, o kultúrne informácie. Skutočne toto je Európa. Takže okrem hospodárskych aspektov spoločný dozorný mechanizmus je veľmi prínosný. Určite Írsko z toho malo prínos. Čo sa týka negatívnych úrokových sadzieb, tak k tomu ja sa nemôžem presne vyjadriť, ale máte pravdu. Toto vytvára také špecifické prostredie, ktoré je formatívne E, čo sa týka nášho pohľadu na rizika. Takže máte pravdu, že sa musíme pozrieť na napríklad trh s nehnuteľnosťami a iné formy aktív, ako ste povedali, tak investície smerujú stále viac do určitých sektorov a, to, a potom je tam potenciál vytvorenia bublín, takže to je treba sledovať. Ďalej je tu um, sektor nenákupový, tam máme taktiež potenciálne rizika. Takže odpoved na vaše otázky je, áno, je dôležité brať do úvahy aj tieto rizika. A tá posledná otázka ohľadom etického chovania v bankovníctve. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. V Írsku a ja osobne som sa na toto veľmi sústreďoval. Ako zabezpečiť, že systém bude fungovať tak, aby ľudia skutočne dôverovali v tento systém. Toto ešte nemáme. No aby sme to získali, tak musíme zmeniť kultúru. Banky sa musia pýtať, nie, môžem to urobiť, ale mal by som to urobiť. No aby sme toto dosiahli, tak jeden z kľúčových mechanizmov, ktorý my máme a my sme snažili sa podporovať vládu v implementácii legislatívy, je vytvoriť jasný rámec ohľadom zodpovednosti a úloh vyššieho manažmentu. To je zodpovedný za čo, určité zodpovednosti, úlohy a návod, ako by sa mal správať vyšší manažment, no a rovnako tak sankcie. Takže nie je to jediný nástroj, ale jeden z kľúčových nástrojov. No a na záver sa týka, ako som sa poučil z Írska, poučil som sa skutočne veľa a bolestne. A dá sa povedať, že sme zistili, pokiaľ ste regulačným orgánom, tak jasne si musíte uvedomiť, o čo vám ide. Ste zodpovední za to, aby sa zaručila robustnosť a bezpečnosť a dobré postupy v bankovom sektore nič viac. Čokoľvek navyše by toto podkopávalo, takže toto je v podstate jadro mojej práce. Ďakujeme, pán Cross. Len minútku a potom prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ďakujem. Okay, now we have just, uh, no. Nuž, máme e, e, ešte trochu času, aby sme sa venovali absolutóriu e, a orgánov pre trh s cenými papiermi pána spravodajcu na hrade pán Jurzica. A hlasovať sa o tom bude zajtra, takže naozaj môžeme e, byť veľmi stručne jednak spravodajca, ale aj tieňoví spravodajcovia. Ďakujem. Ďakujem. Vážna pani predsednička, kolegovia, Pán Epping eh, v mene e KR eh, je rád, že eh, po vysvetlení pracovníkov ESMA máme lepšie informácie o účtoch a môžeme udeliť absolutorium Európskom orgánu pre bankovníctvo orgán pre mm, dôchodky a orgánu pre tercenými papiermi jedna otázka je, akým spôsobom bývalý mm, riaditeľ EBA e, pán Farkáš bol e, menovaný do pozície prvého e, výkonného rediteľa mm, v súkromnom sektore od 1. januára. Pán Epin povedal, že to nie je v súlade s osvedčeným postupom predchádzania stretu zájmov Eh, hovorí o tom, že musíme odrdzať od takéhoto postupu a to maximálne a treba eh, potvrdiť existujúce politické usmernenie sformulované komisiou, eh, obudsmankou a Európskym dvorom auditorov. Pán spravodajca sa domnieva, že táto politika otečavých dverí E, umožňuje e, zaujímavým skupinám e, pr pracovníkov regulačných orgánov za to, ako si počínali a otvára možnosť pre možné negatívne stimuly. Pán spravodajca zdôrazňuje potrebu transparentnej správy pre celú Európsku únie, vrátanie E, dozorných a ďalších finančných e, ustanovizní v Európskej menovej a hospodárskej únii. Práve preto pán Epping víta návrh uznesenia e, pani Tinelli, čo sa týka predchádzania stretu zájmom vo verejnom sektore a podporuje požiadavku dozornému orgánu EBA a riadiacemu orgánu EBA prehodnotiť e, rozhodnutie, ktoré umožňuje pánovi Farkošovi e, zaujať pozíciu výkonného rediteľa AFME a e. vyzýva komisiu, aby prehodnotila a rozšíril rámec pre neskôršie zamestnanie pracovníkov verejných orgánov. Pán Epping sa teší na konstruktívnu spoluprácu. Ďakujem vám za pozornosť a ďakujem Ehm, vám aj tiež za e, možnosť ukončiť moju dnešnú úlohu. Veľmi pekne ďakujem. Tie nevyspravdajcovie, pán Kristofovú. Ďakujem e, veľmi pekne. Pokiaľ ide absolutórium e, týchto troch dozorných inštitúcií, dobrých poznáme Domnievame sa, že v prípade týchto troch stanovisk môžeme iba e, poďakovať spravodajcovi. Domnievam sa, že e, e, účtovná záverka je v poriadku. Budeme podporovať väčšinu pozmeňujúcich návrhov, ale v niektorých oblastiach máme isté pochybnosti. Týka sa to totiž nezávislosti týchto dozorných orgánov a nedokážu byť e, e, e, nezávislé, keď tam prispievajú členské štáty. To je širšia téma. Európska únia vychádza z príspevkov členov Európskych, Európskej únie, členských štátov. A to sa týka všetkých troch dozorných orgánov. A ďalšia poznámka. Viem, že nemáme veľa času, ale je to otázka mm, prebytku. 60% by sa mal vrátiť členským štátom. To sa však e, umožní iba e, na základe dialogu a preto nesúhlasím s takýmto postupom, podľa ktorého mm, treba e, vypustiť takéto alokácie. Podľa mňa treba pristúpiť na dialog s Európskou komisiou v snahe nájsť e, e, také riešenie. Pokiaľ ide o nezávislosť, samozrejme sme za. E, v otázke stretu s záujmov tiež to podporujeme, ale musíme, musíme nastoliť transparentnosť e, bez akýkoľvek výnimek. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Žili Poje, Renew. Ďakujem pekne. Takže na to pána Molnára, pán Holnás, nech sa páči. Is not here, but I... Pán Molnár nie je tu, ale mám e, tu materiál, ktorý pripravil. E, pán Molnár hovorí, že Európsky parlament nemôže nezdôrazniť e, ústrednú úlohu týchto európskych ustanovizní pri ochrane finančného systému Európskej únie, pri podpore finančnej stability a zabezpečení ochrany spotrebiteľov. Treba zdôrazniť význam dohľadu nad finančníctvom, boje proti daňovým e, unikom, e, praniu špinavých peniazí a zabezpečeniu udržateľnosti. Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto stanovizny si plnili vlastný mandant sústavne, nezávislo a účinne, aby mali dostatok zdrojov a e, boli správené otvorene a nezávislo. Domnívá sa, že väčšina pozmenujúcich návrhov e, posilní návrh stanoviska spravodajcu. E, nabadá vás, aby ste hlasovali za tieto pozmenujúce návrhy vo všetkých týchto záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Žil. Merci, madame la... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj e, pán spravodajca. Už sme vlastne v decembri o tomto hovorili a ďakujem, že ste zohľadnili viacej pozmeňovacie návrhy, ktoré my sme podporovali, čo znamená, že ste otvorení a teda umožní nám to aj e, e, príjete takého textu tu, alebo textov, ktoré podľa nás budú viacej e, vyvážené a väčšina ich bude môcť podporiť, takže za to ďakujeme veľmi pekne. Podporujeme aj kompromisný pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o to MMF a takisto podporujem aj e, ten návrh ústna pozmeňovacieho návrhu, čo sa týka EBA. Medzi nami ešte jedna vec, kde sa nezhodneme, to sme tiež už spomínali aj predtým a vlastne ide to o nejakého spravodlivého e, pokiaľ ide o spravodlivý návrat e, finančných prostriedkov z rozpočtov členských štátov, to sa podľa nás e, neudialo, alebo teda nie je to v súlade s um, predstavou Európy, tak ako my si teda ju ideálne predstavujeme, takže napriek tejto jednej nezhode ďakujem pekne za prácu, ktorú ste vykonali a ktorá je dôležitá. Ďakujem a